Good morning, everybody. Dobré ráno, vážení. Vítajte, prosím, všetci na tomto vypočutí, pokiaľ vedia o prekažky pre európskych občanov, pre ich pohyb po vnútornom trhu, tak ako sa to zobrazilo v rôznych petíciách občanov. My ako výbor pre petície e, sme organizátorom Všetkých upozorňujem, že toto stretnutie bude vysielané, tak prosím, berte na vedomie, že hoc a nie je sála plná, e, občania e, pozerajú e, prenos cez internet. Téma slobody pohybu je jednou z hlavnou tém v Európskej únie, jej vnútorného trhu. Následne teda možno povedať, že každý občan e, má právo hľadať si pracovné miesto v inom než jeho vlastnom e, členskom štáte, v ktorom sa narodil. Môžeme pracovať v ktorejkoľvek krajine bez toho, že by sme potrebovali e, tam povolenie pobytu. Hoc aj povolenie vypršalo a môžeme sa tešiť rovnakému prístupu ako miestni občania, pokiaľ ide o zamestnanie, pracovné podmienky a všetky ďalšie daňové a sociálne výhody. Avšak, vzhľadom na petície, ktoré dostávame, a to pravidelne, zdá sa, že voľný pohyb e, trpí e, rôznymi prekážkami. Je veľmi ťažké celkom jasne e, pomenovať, o, čo, o, o aké ide. Preto je dobré, že dnes môžeme to riešiť v mnohých oblastiach e, pretrvávajú v rôznych formách, ako neuznávanie diplomov alebo profesijných e, e, vzdelaní, možnosť pouberať sociálne dávky, dokonca dvojné, dvojité zdaňovanie. Než naši prví hostia, ak ma dobre informovali, študovali situáciu v deviatich členských krajinách a študovali tam tie zostávajúce výzvy pre transpozíciu smernice 2004-38, pokiaľ ide o právo občanov únie a, a e, ich člen, e, členov ich rodín presúvať sa a usadiť sa slobodne v teritóriu členských krajín. Druhý panel sa potom bude venovať e, slobode občanov EÚ pracovať a ich ochrane, ochrane spotrebiteľských práv menovite pokiaľ ide o e, vnútorný digitálny trh. A potom poslední štyria rečníci budú hovoriť o teórii a praxi, dôležitých otázkoch prenosnosti a prístupu k sociálnym právam. Verím, že vypočutie bude mať e, bude vlastne veľmi aktuálnou príležitosťou pre členov e, výboru a všetkých hostí, aby sme najzhodnejším spôsobom mohli hovoriť o výzvach, ktoré majú občania, keď sa presúvajú do iných členských krajín. Ak môžem povedať čosi osobné, ja mám dvoch synov a ja som ich učila, že ak chcete byť dnes Európanom, treba sa v jednej krajine narodiť, študovať v ďalšej, pracovať v tretej a milovať v štvrtej a na záver sa vrátiť domov. Myslím si, že e, toto je budúcnosť, e, budúce výhly mladých Európanov. Želám vám veľmi e, dobrú rozpravu. Na úvod mám tú čest dať, dať slovo Gillian Kelly a Natalie Mörens e, z konzultačnej spoločnosti Milie tu v Bruseli. Nech sa páči, máte slovo na 20 minút. Volám sa Natalie Merens, som z Milie, tu je naša, moja kolegyňa Jillian Kelly. A pripravili sme tú, túto štúdiu pre, e, pre váš výbor a výbor pre občianske slobody. Budeme sa zameriavať na prekážky pre voľný pohyb občanov EÚ. Štúdia v podstate má dve časti. Prvá časť sa týka terajšieho štatútu transpozície e, smernice, ktorú sme spomínali, a kolegyňa Julian sa viac zameria na prekážky v praxi, v praktickom živote, ktoré pretrvávajú v členských krajinách pre európskych občanov, e, pre pohyb a, e, a miesto pobytu. E, zamerali sme sa na vstup a pobyt, na diskriminácie založené na národnosti, Eh, etnickom pôvode, eh, občianskom štatúte, sexuálnej orientácie a tak ďalej. Chceme sa pozrieť na rôzne opatrenia, ktoré prijali členské strany, stra, eh, krajiny, aby bojovali proti zneužívaniu. Ďalej, pokiaľ ide o zamietnutie vstupu a pobytu a vykázanie z krajiny. A takisto ich členov rodín. Kontext tejto štúdie je teda smernica 2438 k právom občanov a ich e, členov rodín. Táto legislatíva skonsolidovala predošlé legislatívy. Ide tu na právo na vstup, pobyt do troch mesiacov, viac než 3 mesiace a natrvalo. Tiež opatrenia na bojovanie proti zneužívaniu práva práv vykázať občanov na základe verejných politík bezpečnosti a verejného zdravia. Pokiaľ ide o prístup, pozreli sme sa na 9 členských krajín, Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Irsko, Taliansko, Polsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Išlo nám o rovnováhu geografického pokrytia Išlo nám o krajiny, kam sa pristahovalo veľa občanov EÚ, alebo krajiny, do ktorých sa vrátilo veľa občanov. Sledovali sme i ďalších 18. Eh, hľadali sme najväčšie prekážky, využívali sme zamerané dotazníky národných exper- expertov, snažili sme sa identifikovať problémy pri výkone voľného pohybu občanov. Národní e, experti sa pozerali na petície e, pred Európskym parlamentom, sťažnosti a tak ďalej e, voči rôznym, rôznym grémiám a inštanciám. Pokiaľ ide o výsledky štúdie, ak sme sa pozreli na transpozíciu smernice, Pozreli sme sa na 10 článkov, ktoré sú tie najdôležitejšie, kde sú tie najdôležitejšie práva. U deviatich vybratých, vybratých krajín sa dá povedať, že vo všeobecnosti legislatíva týchto krajín je v súlade so smernicou. Ale otázky, s, e, problémy s transpozíciou ostávajú. A u týchto desiatich článkov sme našli problémy len s výnimkou článku 28. Nebudem hovoriť podrobne o tých e, e, problémoch. Najproblematickejší je však e, článok 14. Podľa tohto článku občania EÚ majú právo zachovať si svoje e, sídlo do pokiaľ to nie je bezdôvodné bremeno pre sociálny systém daného štátu. Národné legislatívy však nie, poskyt, nie vždy poskytujú zabezpeky, že občania ne, nebudú automaticky vykazaní, ak e, siahnu po sociálnom zabezpečení. Môže to byť i tak, že sa nezaručí, že podmienky sú ne, ne, e, v podstate prečo to umožňuje členským krajinám vykázať e, rezidentov ak sa stane osoba zaťažením pre sociálny systém členskej krajiny. Nemôže to byť automatické. Táto záruka však nie vždy je v legislatívach zaručená. Pokiaľ ide o samotnú smernicu, e, Problém so smernicou je, že ona používa veľmi široké termíny, dostatočné zdroje, neodôvodnené bremeno a tak ďalej a tak ďalej. Je tu teda veľký problém v interpretácii a dopadov na práva občanov EÚ. Kolegyňa teraz s vami vám, vám odprezentuje, čo v praxi sú najdôležitejšie prekážky pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice. Ďakujem. Naša štúdia zistia, že základné prekážky sú spojené s zložitou implementáciou smer smernice. Táto má sklon e, o, vstupným právam dáva e, obmedzenia a e, interpretácia je reštriktívna jej povahy. Hlavné prekážky sú administratívne bremená, byrokracia, zlá informácia, nedostatok kooperácie medzi národnými inštanciami. Pokiaľ ide o právo na vstup, pre občanov EÚ je to neproblematické. Najviac prekážok sa týka e, členov rodín z tretich krajín. Majú problémy e, s vydávaním víz, právo na zrýchlený postup sa um, v množstve členských krajinách zamietol. v Írsku napríklad e, sa neposkytujú e, na letiskách e, priestory na uľahčenie týchto vízových postupov. Toto sa riešilo v prípade konkrétneho občana i pred najvyšším írským súdom. Ale táto vízová politika sa napriek tomuto rozsudku nezmenila od roku 2011. A tým pádom vlastne Írsko porušuje smernicu. Členovia e, rodín z tretích krajín e, čelia množstvu e, byrokratických problémov. Často sú to veľké zdržania pri vydávaní víz sa naťahujú od 12 týždňov až na niekoľko mesiacov. Takisto požiadavky rôznych dokumentácií. V Taliansku napríklad množstvo dokumentov a informácií vyžadujú rôzne e, inštancie, aby členovia rodín dostali víza, e, napríklad zdravotné poistenie, e, doklady o mieste pobytu, ubytovania a tak ďalej. Takisto porušením smernice sú poplatky za víza. Toto je problém na Malte kde rodiny, členovia rodín nemali e, možnosť bezplatne žiadať o víza. Tento princíp sa e, stiahoval bezplatne len na občanov, ktorí sa aj e, zobrali na území EÚ. Takisto rôzne neplatné, neopodstatnené dôvody zamietnutia víz E, nedostatočné informácie o víze boli problémom v mnohých členských krajinách. Pokiaľ ide o práva e, rezidentov, tak tu je množstvo prekážok pre tretich člen, teda členov rodín ľudí z e, tretich krajín. Množstvo byrokratických prekážok pri udelovaní preukazov totožnosti, prechodného pobytu a tak ďalej. V Belgicku napríklad v roku 2015 bol 6-mesačný e, sklz. E, tí, ktorí boli na území e, Belgická viac než 3 mesiace, nemali vlastne preukaz doklad totožnosti. Možnosť výkonu práva na pobyt. Vydať Eh, potvrdenie o pobyte v Írsku, vyžadujú si írske do inštitúcie oveľa viac eh, dok- eh, dokumentov, než definuje smernica. Tiež sú tu problémy, pokiaľ ide o nedostatok informácií, napríklad po Fínsku a Slovinsku úrady veľmi často sa mylne domnievajú, že len e, pracovný alebo učebný pomer e, dáva európskemu občanovi pobyt, právo k pobytu na území krajiny dlhší, dlhšiemu než 3 e, mesiace. Alebo že treba vychádzať z dostatku prostriedkov alebo poistenia neopodstatnené dôvody boli často použité. Napríklad v Grécku bol prípad, kde občan EÚ bol legálne na území EÚ, po 10 rokov tu platil dane, stratil pracovné miesto v roku 2010, našiel si ďalšie v roku 2013 a znova začal pracovať. Obnovenie jeho povilne pobytu však bolo e, zamietnuté. Ďalej je to veľmi striktná interpretácia dôkazu o zdravotnom poistení. Napríklad e, švédske orgány príjmajú len e, e, európsky štandard, jedinú formu tohoto dôkazu. Ak sa nepoužije tento formulár, nebudú občania registrovaní v Švédsku. E, a nebudú tým pádom mať prístup k rôznym službám švedskej spoločnosti. Pokiaľ ide odmietanie, vykázanie za, e, nepovolených pobytu, je tu veľmi málo, veľmi obmedzený počet údajov. Tiež e, k tým hlavným dôvodom, ktoré evokujú členské krajiny, aby sa tieto rozhodnutia opodstatnili. Z tých nema, nemnohých údajov, pokiaľ ide o judikatúru danej krajiny, hlavné Dôvody na odmietnutie vstupuje nedostatok zdrojov alebo cestovanie e, s európskymi občanmi. Pokiaľ ide o rezidenčné práva, je e, tu zlyhanie krítej, kritérií e, k pobytu na základe verejných politik bezpečnosti, zdravia alebo kvôli nedostatku cestovných dokumentov pokiaľ ide o vykázanie e, európskych občanov a ich e, rodinov, rodinných členov z tretich krajín je páchanie zločinov a zaťažovanie sociálnych systémov hostovských krajín. Hlavné problémy identifikované, pokiaľ ide o odmietanie, e, v prvom rade je to nedostatok zdrojov. Určité členské krajiny tiež neberú do úvahy rôzne úvahy na zistenie toho, či osoba sa stála pre sociálny systém pri veľkým bremenom. Tiež sa zle aplikujú reštrikcie k voľnému pohybu na základe verejných politík a bezpečnosti. Osobitne určité členské krajiny vykážu e, týchto občanov na základe e, rozsudkov e, trestnoprávnych. Nie všetky krajiny rešpektujú e, ochranu, ktorú e, ustanovuje smernica pre občanov, ktorí pobývali viac než 5 rokov v mnohých členských krajinách. Dôvody pre odmietnutie nie sú dostatočne stanovené právnymi predpismi a administratívnymi usmerneniami a toto necháva národným úradom veľký manevrovací priestor a veľkú právnu neistotu pre týchto občanov určité otázky sa tiež týkajú zábezpek a za, zamietnutí a vykázaní. Jedna z hlavných prekážok, pokiaľ ide o prístup k sociálnej bezpečnosti, treba povedať, že pokiaľ e, to právo sa nie e, priamo spája so smernicou, potvrdzuje sa tu voľný pohyb. Títo občania by mali mať možnosť prístup k takýmto službám sociálneho zabezpečenia. Občania EÚ majú množstvo prekážok hm. pri prístupe k dôchodkovým systémom a rodinným prídavkom. Hlavným typom prekážok v druhých členských krajinách nedostatok koordinácie a komunikácie medzi národnými e, inštanciami, otázky s uznávaním pokiaľ ide o Európsku poisteneckú kartu zdravotnú. Tiež občania EÚ a ich členovia rodín tiež majú problémy, pokiaľ ide o e, preukázanie platenie príspevkov v členských krajinách. A tu platí príslušná legislatíva aj e, v súvislosti s odmietnutím sociálnych dávkoch v niektorých členských štátoch. Čo sa týka diskriminácie, Ehm, pri uplatňovaní slobody pohybu občanov EÚ a ich rodín bolo zistených iba niekoľko prípadov. Zdá sa, že ak členovia občania členských štátov a ich rodiny eh, sú v inej krajine, môžu pristúpiť na trh a k službám. Čo sa týka diskriminácie na základe štátnej príslušnosti a zamestnanosti, sú určité e, z bariéry pre určité profesie, napríklad e, v oblasti um, verejných, verejnej služby. Bulharsko, Bulhári a Rumuni naďalej sú diskriminovaní pri zamestnávaní v iných členských štátoch, napriek tomu, že prechodné ob opatrenia v týchto krajinách sa skončili 1. januára 2014. Čo sa týka e, diskriminácie na základe členskej príslušnosti v vzdelávaní, Sprejavuje e, sa to e, vyššími poplatkami za štúdium pre občanov iného členského štátu. Vyššie poplatky, vyššie školné a ďalšie poplatky sa vyberajú od občanov iných štátov eh, v rámci ďalšieho poistenia a vydania študijných kariet. Takisto aj banky eh, odmietajú eh, príslušníkom iných štátov určité služby respektíve za iné poplatky ako vlastným občanom. A ďalším prejavom tejto diskriminácie je diskriminácia formou ceny, napríklad pri používaní dopravy v inom členskom štáte. Čo sa týka diskriminácie na základe um, rodinného stavu a sexuálnej orientácie, mnohé partnery nemajú právo um, pohybovať sa voľne vo všetkých štátoch a nasledovať jeden druhého. Existuje niekoľko členských štátov, ktoré neuznávajú civilné, civilné partnerstvo svojou legislatívou a diskriminajú páry toho istého pohľavia napríklad na Slovensku a v Polsku. Tieto prekážky znamenajú uh, odmietnutie Um, práva na pobyt, trvalý pobyt, odmietanie um, povolenia pre nákup majetku nehnuteľnosti. Takisto členovia rodín boli diskriminovaní uh, na základe rasového či etnického pôvodu. Uh, Rom, um, napríklad sa takéto, takáto diskriminácia týkala Romov majú problémy pri prístupe k zamestnaniu, vzdelaniu, finančným službám, sociálnej ochrane v mnohých členských, viac vojacerých členských štátov. Romom tiež bránia registrácii v iných členských štátoch alebo e, v putovaní v karavanoch a vykazujú ich, deportujú v dôsledku odmietania tohto práva. Čo sa týka opatrení e, proti zneužívaniu e, odmietania práva na slobodný pohyb, Niektoré krajiny um, um, majú opatrenia na zabrátenie podvodným sobášom. Ale je málo údajov o tom, aby sme vedeli určiť, či toto opatrenia sú účinné, či uh, bránia v praxi slobodnému pohybu. Ale sú určité dôkazy od členských štátov, že tieto opatrenia majú neproporčný uh, vplyv, neumerný vplyv na právo slobodného pohybu. Napríklad um, povinnosť um, dôkazu, že um, nejde o zobaždy počítavosti napríklad uh, v Spojenom kráľovstve. A napokon, čo sa týka odporúčaní uh, nášho, našej štúdie pre európske inštitúcie, Znamená to toľko, že Európska komisia by mala čiadať u členských štátov, aby zberali a poskytovali častejšie a konzistentnejšie príslušné informácie o dôvodoch a počte odmietnutí, počte um, vykázaní vo svojom členskom štáte a komisia by mala monitorovať transpozíciu a uplatňovanie smernice. Európska komisia by tiež mala uh, aktualizovať a rozšíriť uh, usmernenia o uplatňovaní tejto smernice a žiada ďalšie vysvetlenia z hľadiska tejto smernice, napríklad uh, ohľadom za, um, člen, rodinných príslušníkov je podstatné, aby sťažnosti boli riešené efektívne a e, rýchle. Teda treba poskytnúť e, hotline, aby sa to dalo realizovať. A napokon EC a Európsky parlament by mali sa viacej snažiť e, budovať povedomie medzi členskými štát, v ohľad, medzi občanmi EÚ o svojich právach a právoch rodinných príslušníkov o slobode pohybu. Ďakujem veľmi pekne za také skutočne konkrétne návrhy, ako pokračovať a ďalej bojovať v tejto otázke. Teraz otváram diskusiu. E, s kolegovia majú možnosť sa spýtať, zareagovať, kto sa hlasí ako prvý. Ak sa nikto nechce vysloviť ako prvý, budem to ja. Mám niekoľko otázok, ale jedna Jedna zaznie snáď všade v tomto parlamente dnes a to sú eh, občania Spojeného kráľovstva v súčasnosti. Napríklad to, čo ste hovorili o vykázaní eh, na z dôvodov eh, rušenia verejného poriadku a bezpečnosti. Máme priame svedectvá o tom, čo sa teraz v Británii deje po referende a po Brexite. Takže ja by som sa chcela spýtať na toto, aká je situácia ohľadom britských občanov eh, v Európskej únii v tejto v súčasnej dobe. Teda drobná otázočka. A teraz eh, snad som vás inšpirovala, kto sa chce opýtať ešte. Nie je to tak? Takže po, potom poprosím o odpovede. Žiaľ, štúdia sa eh, realizovala E, tesne pred, Brexit, pred referendum, takže nemáme informácie o tom, čo sa dialo neskôr. V súčasnosti um, Spojené kráľovstvo ešte je stále členským štátom, takže je Británia povinná túto smernicu uplatňovať. Ale tento článok ešte nebol uh, uvedený do účinnosti. Uh, zberáme vyjadrenia uh, a informácií o tom, čo sa deje v Británii aj v súvislosti s britskými občanmi, pretože naša štúdia tá sa týka času pred eh, referendum v Británii. Chcela by som tiež doplniť to, že čo sa týka eh, článku 50, eh, ten má uviezť do účinnosti v, v roku 2017 a Británia vystúpi z EÚ v roku 2019 mnohí, ktorí sú teraz e, v Británii, v súčasnosti budú mať potom právo e, ostať v Británii, pretože mnohí e, už úplne 5 rokov, ktorých je na to potrebných, ale mnohí sa to týkať tiež nebude. Zasa, že keď čítam štúdiu, celý ten koncept eh, zverejného zdravotníctva, bezpeč- verejnej bezpečnosti a tak ďalej, je naozaj je na ľubovôle štá- členského štátu. Neexistujú totiž eh, definície, čo to skutočne znamená. A ako som pochopila, toto je ten hlavný problém. Ako by ste na to zareagovali? Existuje nejaký spôsob, ako to zúžiť? Eh, Eh, aby sa lepšie zadefinovalo, čo to znamená. Eh, boli možno presnejšia či užšia definícia by mohla nejakým spôsobom eh, lepšie zamerať opatrenia, ktoré navrhuje tento dotazník pre členské štáty. Poprvé, smernica naozaj poskytuje ochranu a ustanovuje, že členské štáty musia uplatňovať teda smú e, vykázať iba za určitých okolností. Ale smernica umožňuje každému členskému štátu, aby sa sám rozhodol, čo je pre ne verejná bezpečnosť alebo e, verejná politika. Čo sa týka zdravotných služieb, e, členský štát môže uviesť na zoznam určité ochorenie, napríklad infekčné ochorenie, a e, Svetová zdravotnícká organizácia má tiež takýto zoznam. Problémom je, že tie, um, to odporúčanie ohľadom údajov je preto, lebo máme málo údajov, uh, prečo dochádza k vykazovaniu a aké je od, ich odôvodnenie. Je potrebné, aby to uh, uviedli členské štáty. Ak budeme mať viacej údajov, uh, môžeme Um, prísť s viacerými odporúčaniami. Niektoré krajiny k tomuto informácie majú, ale nie je ich veľa. Myslím, že tie údaje sú uh, koncipované veľmi široko a veľmi ťažko sme vedeli identifikovať, či ide o občana EÚ, nie občana EÚ alebo uh, rodinných príslušníkov. Takže je tu málo údajov a je veľmi dôležité, aby Európska komisia a Európsky parlament túto situáciu napravili. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte, aby som upozornila, že toto je štúdia, každý by ju teraz už mal mať k dispozícii. Je to obrovská spoločná investícia tohto výboru a e, výboru pre občianske slobody. A práve to bolo vydané e, politickým oddelením C Naše dve eh, kolegyne, ktoré nám prezentovali štúdiu, urobili obrovský kus práce eh, na téme, ktorú vám odporúčam do pozornosti. Máme tu teraz zastupcu komisie medzi nami a rada by som eh, mu odovzdala slovo, či jej. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prajem všetkým dobrý deň. Naozaj sme veľmi vďační za možnosť vyjadriť sa v tejto etape k tejto štúdii Určite si budeme tie výsledky jednotlivých členských štátov dopodrobne analyzovať. A národní experti uh, určite uvidia tie problémy. Predbežne by som povedala, že tieto prekážky a problémy, ktoré identifikovala štúdia, sú problémy, ktorý, o ktorých vieme a riešime ich. Sme v kontakte s členskými štátmi v konkrétnych otázkach, najmä uh, pokiaľ ide o podmienky vstupu pre občanov EÚ. To nie je nejaký veľký problém, ale skôr pre rodinných príslušníkov alebo um, ak nejde o občanov EÚ, uh, sú tam vydávanie víz, ich spoplatňovanie a spomalené, spomalené konanie. Čo sa týka uh, štúdie, jej závery sú pre nás veľmi dôležité. Sú dôležité pre slobodný pohyb. Je to jedna z najväčších výhod a slobod Európskej únie a jej občanov. A tejto slobody si e, občania EÚ najviac uvedomujú. V tejto súvislosti by som upozornila Eurobarometer z marca tohto roka, kde 80 e, respondentov povedalo, že vedia o práve na slobodný pohyb a že znamená prínosy pre ich krajiny a hospodárstvo kraj, ich krajín je ešte čo robiť aj v budovaní povedomia a s radosťou vidíme, že vedomosť občanov o tejto otázke narastá za posledné roky. Takže eurobarometre nám ukazujú, že stále viac ľudí si uvedomuje svoje práva. Súhlasíme s celkovým konštatovaním, že ešte treba urobiť určitú prácu aj zo strany komisie, ale aj zo strany členských štátov. A takisto pre, prezident Juncker povedal, že je to e, spoločná snaha, aby sme naše práva uplatnili. E, chcela by som umrniť na smernicu 2014 54, kde sa hovorí o podpore analýze a analýza podpore o zaobchádzanie s pracovníkmi únie majú sa e, ustanoviť e, orgány na riešenie pracovných problémov. E, štúdia skonštatovala nejaké určité problémy a dúfame, že budú prekonané. Považujeme túto štúdiu a jej odporúčania za veľmi užitočné čo sa týka zberu údajov, máme problémy. Na jednej strane využívame údaje, ktoré zberajú členské štáty. Ak ich nezberajú, potom je problémom e, prísť k dobrým, záverom. E, ale určite zberáme príklady a údaje k e, ohľadom podvodov či zamietnutia, ale treba ešte urobiť veľa práce v tejto oblasti. Potrebujem údaje o zamietnutí vstupu a o vyhostení a takisto ohľadom administratívne záťaže na strane členských štátov. Áno, potrebujeme um, presné, detálne údaje o našich politikách, ale otázkou je, koľko môžeme žiadať od členských štátov, aby investovali do zberu údajov. Čo sa týka odporúčania uh, zabezpečiť plnú transpozíciu, Komisia určite bude chcieť e, overovať správnu e, implementáciu smernice ako strážca zmluvy. Hovorili ste, že existuje veľa porušení. Počet porušení neznamená našu aktivitu či neaktivitu, pretože riešime mnoho praktických problémov a takisto e, to bolo v tomu tak v predchádzajúcom technickom štáte počas pilotnej štúdie, kde sme E, konzultovali členské štáty na technickej administratívnej úrovni, e, aby sme videli, e, aby sme sa snažili riešiť problémy pred, vopred, aby sa nemuselo poskytovať, poskyt, aby sa nemuselo riešiť porušovanie právnych aktov. Takže určite budeme dbať na správne uplatňovanie aký. Čo sa týka požiadavky objasniť eh, pojmy, termíny a takisto zadefinovať verejný poriadok, eh, chcela by som eh, upozorniť na usmernenie z roku 2009 zo strany komisie. Je to o usmernenie o lepšom uplatňovaní smernice 2000, z 2004 roku. Toto sa e, ide o e, definíciu, ktorú e, si pripravia členské štáty samotné. Nedá sa to urobiť celoplošne, ale určite trváme na tom, aby sa toto ustanovenie uplatňovalo v striktných hraniciach európskeho práva. Takisto sme pracovali na usmerneniach v roku 2013 ohľadom piatich krokoch na zabezpečenie rozdielov, ohľadom uplatňovania práv slobodného pohybu a takisto je tu príručka ako bojovať proti e, sobášom, s, účelovým sobášom. Ehm, e, čo sa týka e, riešení. Mnohé sa už deje. Viem, že existu, existujú problémy eh, s problémom ohľadom Solvit, ale budeme mať aj k tomu usmernenie. A napokon eh, budovanie povedomia o právach občanov EÚ v, vo výboroch PETI a LIBE prebehli vypočutia počas tohto roku. To bol teda jeden krok. Ďalším krokom bude správa komisie, ktorú bude treba schváliť e, tento rok ohľadom občians- občianských práv. Snažíme sa čo najviac informácií poskytovať na európskom porteli a na ďalších webových stránkach, tak aby boli informácie prístupnejšie pre občanov. A v neposlednom rade je tu e, nástroj, na ktorom pra- pracujeme. Je to e-learningový nástroj pre e, orgány, aby vzdelali svojich e, pracovníkov v rôznych oblastiach a takto bolo možné prispieť k odstraňovaniu prekážok, ktorým čelia občania EÚ. Ďakujem veľmi pekne za váš vstup. Samozrejme, je to práca, ktorú musí robiť komisia s našim a ďalšími výbormi spoločne a budeme sledovať e, tie petície, ktoré dostaneme a úzko spolupracovať s komisiou tak, aby sme adekvátne um, budovali povedomie občanov a možno nachádzali riešenia tak, aby sme získali viac Európy než v súčasnosti, aby si Európania uvedomali svoje práva a nakoniec ich mohli bez prekážok a bariér uplatňovať. Takže toto je prvý panel. Ďakujem vám veľmi pekne za ne. A teraz s veľkou radosťou e, odozdávam moderátorskú štafetu svojmu kolegovi Heinzovi Beckerovi, ktorý povetie ďalší panel. Heinz, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa takisto veľmi teším, že môžem prispieť e, k tomuto veľmi dôležitému vypočutiu Všetkým chcem sa srdečne poďakovať za to, že sa podielali na tejto práci a potom tiež neskôr vám dám ešte také moje zhodnotenie a teraz mi dovolte ako ďalší Ešte máme jedno, jedno prihlásenie o slovo. dovolte mi veľmi stručne, pani Ždánoka hovorí, dovolte mi sa veľmi krátko ešte obrátiť na autorov štúdio a opýtať sa ich, či by bolo možné otvoriť ešte tú štúdiu, trošku rozšíriť. Viete, to právo slobodného pohybu patrí európskym občanom a my máme takých, ktorí, sa, ktorí sú eh, tu stále, ktorí majú stály pobyt. Máme takú smernicu, ktorá E, to sú občania z tretich štátov, ktorí prichádzajú do Európskej únie a sú tu stále. Ja pochádzam z Lotyšska a v tejto definícii máme vlastne, alebo táto definícia sa týka mnohých e, občanov, ktorí e, prichádzajú do našich krajín, napríklad do Lotyšska a Estonska. Oni prichádzajú, majú pasy týchto krajín, ale nie sú občanmi našich krajín. Pre týchto uh, máme eh, množstvo prekážok práve aj s ohľadom na eh, transformovanie smernice o voľnom pohybe a právo, práva na prácu. Takže to sú veľmi špecifické podmienky a bolo by preto veľmi dobré, keby sme sa venovali aj tejto téme. Môžem vám k tomu vymenovať aj pár špecifických prípadov. Eh, väčšinou je to preto, že sú tam zmiešané rodiny, a deti potom z takýchto rodín, keď sa narodia, mm, tak sú potom v zmysle legislatívy občanmi štátu, kde sa narodili, ale e, občianstvo ich rodičov nie je také jednoznačné. Nie vždy sú to občania nášho štátu a v takéto situácie e, evokujú rôzne problémy, predovšetkým pokiaľ e, by chceli ísť do iného členského štátu napríklad. Takže preto by bolo dobré aj v tomto zmysle rozšíriť túto štúdiu a vám ako mladým bádateľom by som dala, výskumníkom by som dala toto a, ako domácu úlohu na cestu domov. Dobre, Ďakujem veľmi pekne. E, ja si myslím, že to je tiež veľmi dôležitá téma. Možno e, dovolte sa mi opýtať. E, stretli ste sa s takýmto niečím? No áno, skutočne sme sa s touto témou zaoberali to sú vlastne príslušníci tretich krajín z zmiešaných, v zmiešaných rodinách. Sú tu určité problémy s voľným pohybom. Napríklad e, v situáciách, kedy e, je jedna rodina taká, že e, rodičia sú z tretej krajiny, nie sú z EÚ, sú ale potom, e, majú, e, žena, pardon, žena je tehotná, dieťa sa narodí v EÚ, stane sa štátnym eh, občanom tej ktorej krajiny, v ktorej sa zdržiavajú. Rodičia potom sú vypovedaní a vedie to často potom z akýchkoľvek dôvodov a vedú, vedie to potom eh, k mnohým uh, takým dramatickým situáciám. Takže bolo, to, bolo tu niekoľko prípadov, ktoré nám, na ktoré sme natrafili pri tejto komparatívnej štúdii, ale nie je to nejaký masový jav, ale v každom prípade sme mohli konštatovať, že v jednotlivých krajinách krajinách. Sú takéto prípady, jednotlivé prípady, len e, jednoducho ne po, e, a zistili sme jednoducho, že nezohľadňovali sa všetky aspekty ich pobytu, ale jednoducho boli vypovedaní napríklad z krajiny. Um, áno, myslím si, že to je tiež téma, ktorá by sa mala uh, nejakým spôsobom analyzovať v budúcnosti. Dobre. Teraz prejdeme k ďalšiemu vypočutiu. Názov je EU občania, sloboda, práca a ochrana spotrebiteľa v rámci Európskej únie. Prvá z týchto troch tém je téma sociálnych práv až rozšírenia, rozšírenia ručenia v rámci EÚ. Máme tu expertov a experta, to je doktor Marek, je je, e, je expert na pracovné právo a je predsedom a zakladateľom e, iniciatívy pre pracovnú mobilitu. Pán Beňu, máte na 10 minút slovo, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení a ctení členovia parlamentného výboru a vážené dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou byť tu a hovoriť s vami o téme, ktoré, ktorá má mnohé odtiene kde hovoríme, že pre e, zamestnancov napríklad sa obmedzuje mobilitu a ide tu o zneužívanie um, práv zamestnávateľov um, a pri um, v zmysle pokynov, ktoré vydávajú svojim zamestnancom, keď sa, zamestnancom, keď sa podpisuje pracovná zmluva napríklad, ale už, na, ale už tiež predtým, alebo napríklad, keď sa majú zabezpečiť nejaké dlhy pre vás. Takže máme tu taký dokument, e, nekauzálny napríklad je, je potrebné, e, je to napríklad nejaká zmenka a e, dlžník má zaplatiť dlhy e, ručiteľovi. Existuje tzv. blankoformulár, kde nie je napísaná, nie je uvedená žiadna suma a to sum, tú sumu e, vlastne ten zamestnávateľ môže tam zapísať takú, aká sa mu pozdáva. Takže toto je vlastne právny inst, inštrument, právny nástroj, ktorý chráni, ktorý chráni veriteľa a ktorý sa v občianskom práve veľmi často používa. Takáto, takéto zmenky zohrávajú veľké úlohy, veľkú úlohu v tých prípadoch, o ktorých budeme hneď hovoriť. A niekedy sa prenašajú vlastne na tretie osoby. Za normálnych okolností sa to používa um, na zabezpečenie uh, uhrady dlhov alebo nejaké dlžnej sumy. Uh, ale e, v podstate ide o to, že e, práva dlžníka sú značne obmedzené a podľa môjho názoru e, má, je to veľmi nebezpečný nástroj, pretože tu neexistuje rovnoprávnosť a rovnaké postavenie strán. Je tu sú tu dva vlastne prípady um, a sú dve petície, ktoré boli podané. Za prvé je to taká historka jedného uh, jedného eh, kaderníka a potom eh, je to eh, takisto prípad robotníka z továrne. V podstate to bolo tak, že mali pracovnú zmluvu a zamestnanec v tej továrni na výrobu, na výrobu okien mal občianskú zmluvu a aby ho, keď ho mal zamestnávateľ, A mm, zmluva, zmluva pracovná zmluva sa pod, podpísala a e, podpis musela podpísať aj zmenk, tá teda, kredenčka e, musela podpísať zmenku, kde bola, e, kde bola uvedená suma 9 krát vyššia, ako bola jej mesačná mzda. V tom druhom prípade to bolo tiež tak, že že uh, ten, táto zmen, túto zmenku nedostal e, späť ten zamestnávateľ, zamestnanec od zamestnávateľa, a tá, hoci teda sa neuplatnila, ale uh, bolo to veľmi stresujúce pre toho zamestnanca. Uh, v, polskom, v polskej legislatíve to tiež nie je e, upravené. Až do roku 2011 to bolo tak, že súdy v Polsku boli toho názoru, že je možné používať takéto zmenky, bianko zmenky, ale potom bol súdne rozhodnutie súdu 2011, ktorý v značnej miere upravovalo jurisdikciu. Je to vlastne jednoduché rozhodnutie vyššieho, vy, vyššieho inštančného súdu a bolo povedané, že neodpovedá to ale e, anglosaskému e, súdnemu systému a nie je e, toto rozhodnutie vyššieho súdu nie je povinné, netreba rešpektovať, to znamená, že je ho možné zmeniť. bolo to tak, že keď, sa ten, že keď ten zamestnanec na niekoľko tisíc eur podpísal tú, túto zmenku. Um, tak a e, zamestnávateľ ju predal tretej osobe. E, Vyšší súd rozhodol, že tie e, práva zamestnanca z kapitoly 5 občanského zákonníka sa musia rešpektovať a že nie je to legálne takýto druh zmenky používať. Dobre, um, bolo to vlastne obidenie práva zamestnanca uh, z pracovného práva, z pracovného zákonníka a bolo, žiadalo sa od zamestnanca, aby preukázal e, a e, mal teda dôkaznú povinnosť, čo bolo pre neho veľmi e, nevýhodné. Existuje tzv. článok 18 zo zákonníka práce, tzv. privilegované postavenie, kde sa hovorí, že všetky dôkazy sú e, len do tej miery dobré, alebo lepšie pokiaľ e, hovoria v prospech zamestnanca a nie naopak. Nuž, je e, to tak, že zákony povolujú využitie takýchto, takýchto, um, takýchto zmeniek ale zákon v roku, e, pardon, súd v roku 2011 vydal rozhodnutie, že toto nie je jednoznačné, pretože pri všetkým v Polsku sa takých sa takéto zmenky práve v pracovnom práve e, využívajú. Preto je možné že v Polsku použije alebo využije e, zamestnávateľ takúto zmenku pri podpise pracovnej zmluvy. To znamená, že pokiaľ sa e, zamestnancovi nepodarí preukázať, že je to ilegálne, tak je e, obmedzovaný vo svojich právach. Ja chcem ešte hovoriť niečo o zneužívaní takýchto zmeniek v občianských zmluvách. Chcem sa však venovať tiež e, trochu tomu, ako sa tomu možno, e, proti tomu možno brániť. Ide tu vlastne o zrušenie právnych následkov ide o nesprávny výklad, ktorý by spôsobila iná strana. Toto je E, ten skutočný problém. Ale v tom, ale e, vidíme ho pre všetkým v občianskoprávnych zmluvách alebo v zmluvách, tzv. subzmluvách e, vyplývajúcich z, zo zákonníka práce, ktoré sa tak často v Polsku používajú. Takže kódex vlastne vôbec neeviduje takýto typ zmluv. Jedine v prípadoch, že zamestnanec napriek tomu, že sa tá zmluva volá inak, ide o pracovnú zmluvu. Sú tu rôzne, rôzne z možnosti, pretože občianskoprávna zmluva je oveľa flexibilnejšia ako pracovná. Takže použitie uh, tých e, zmeniek je v e, takýchto zmluvách, pri takýchto zmluvách e, ešte stále možné. Tieto zmenky sa môžu potom používať aj ako druh, ako druh moderného obchodovania s otrokmi či s ľuďmi, pretože zamestnanca to e, zamestnancovi to bráni nájsť si iné pracovné miesto, či už v rámci tej krajiny, alebo v rámci, e, v rámci Európskej únie. To znamená, že to podminuje slobodnú, e, slobodný pohyb pracovnej sily. A toto je skutočne ten, tá, tá skutočná, to skutočné obmedzenie voľného pohybu v rámci EÚ ktorým sa tento výbor zaoberá. Už sa hovorilo, že pracovná mobilita, a dovolte mi do, doplniť, že e, mobilita služieb, toto obsahuje takisto vysielanie e, zamestnancov. Toto sú najväčšie prínosy vnútorného trhu a je to predsa len tak, že ľudia sú tu viac ohrození, pretože e, sa sa degradujú na, na tovar či na kapitál. A je to veľmi známa metóda. A jednou z nich je e, držať, držať takéhoto zamestnanca v područí a to aj formou e, tejto bianko zmenky. E, ten zamestnanec, ktorý pracoval v továrni na výrobu, výrobu okien nebol priamo obeťou, lebo tá zvenka sa vlastne neuplatnila, ale bol stále, stále v strese, pretože nad ním vysela tá zmenka ako Damoklov meč tak um, um, Záverom by som e, chcel povedať, že pri e, občianskoprávnych zmluvách sa takéto druhy zmeniek môžu používať, mali by byť zakázané, predovšetkým pokiaľ ide o e, fyzické osoby a nie o inštitúcie, pretože ten problém spočíva tiež v tom, že zamestnanec sa týmto spôsobom pripravuje o, o svoju mzdu je teda dôležité, aby sme aby sme nejakým spôsobom zamedzili tomuto modernému otro, zotročovaniu a preto sa musí Európsky parlament a takisto aj národné a, a parlamenty musia zakázať e, taksatívne tento druh zmeniek. E, Musíme tu všetko urobiť niečo na to, aby sme bojovali eh, s chudobou. Ide tu ale o skutočné práva našich občanov bez ohľadu na ich vek napríklad a e, nedostatok vzdelania napríklad a, a, eh, a nedostatky na e, trhu práce vedú k tomu, že sa naši zamestnanci, že naši občania sú vykoristovaní a vlastne e, je im, upieraná, je im upieraný voľný pohyb v rámci Európskej únie, ktorý im je e, zmluvami zaručený. To sú vlastne prípady moderného obchodovania s ľuďmi, s ktorými musíme nutne bojovať. Takisto v smernici o vykonovacej e, smernici k smernici o vysielaní pracovníkov sa o tom hovorí. Je potrebné ale, aby sa opatrenia, ktoré sú tu vedené, veľmi efektívne a bez obmedzenia aplikovali a implementovali. Ďakujem veľmi pekne. My tu máme určité aspekty a určite sa v diskusii k tomu vrátime. Vážené kolegyne a kolegovia, prejdeme k druhej téme. A ide tu o, o, o digitálny vnútorný trh a práva spotrebiteľov Pani Pitela? Nie. Pani Pitela, chcete sa venovať tejto téme, alebo je niečo všeobecne? Aha, budeme mať diskusiu. Ak budeme mať diskusiu o zmenkách, tak potom sa vyjadrím neskôr. Bez mikrofónu hovorí pán predsedajúci máme, máme veľmi eh, plný program, ale myslím si, že sa vrátime ku všetkým témam. Augustin Rehna dostane teraz slovo. On vedie pán Rena, on vedie inštitút, eh, venujúci sa tejto téme. Pán Rena, máte slovo. Ďakujem za pozvanie na toto vypočutie. Tí, ktorí nás nepoznáte, sme zastrešujúca organizácia BEUK e, pre 42 nezávislých e, asociácií spotrebiteľov. Asi 15 rokov pracujeme v Bruseli. Videli sme postupný vývoj EÚ, takisto vývoj z jednotného trhu moja prezentácia súvisí s jednotlivými petíciami. To súvisí s možnosťami spotrebiteľov mať prínos z jednotného trhu, nakúpiť si prístup, výrobky disponibilné v iných členských krajinách. Veľmi stručne k petíciám, ktoré sme dostali tu týkajú sa bulharských a poľských spotrebiteľov, ktorí nemohli kde bola diskriminácia kde išlo eh, prístup eh, kde z ďalších členských krajín ďalej jedna z petícií, ktorá sa týka nákupu eh, liečiv, pokiaľ ide o ďalšie členské krajiny. To bol nemecký e, spotrebiteľ, chcel lieky na predpis z holandskej e, online farmácie. Vidíme tu to, že spotrebitelia sú diskriminovaní e, pri snahe o prístup k výrobkom v členských krajinách. Je to, toto má dopad Eh, men, hlavne ide o menšie krajiny, Malta, Luxemburg, východná Európa hlavne, ale tiež spotrebitelia z väčších členských krajín. Napríklad členská eh, krajina z Nemecka. Nemecko, oni robili prieskum, pokiaľ ide o audiovizuálny obsah prístup teda k materiálom z ďalších členských krajín. Ak sa pozrieme na jednotný trh z, z pohľadu európskeho spotrebiteľa za tie roky od spustenia jednotného trhu sme pokročili v oblasti harmonizácie v rôznych oblastiach e, spotrebiteľského práva s cieľom e, odstrániť bariéry, liberalizácia trhu, ale to je dôležitá vec. Teritorialita na jednotnom trhu naďalej je prevládajúcim pravidlom. No, pokiaľ ide často uh, o krajinu teda pobytu, E, ktorá sa identifikuje na základe IP adresy, sú tu rôzne modality dodávania, routing a tak ďalej. To všetko môže viesť diskriminácii. To všetko z pohľadu vnútorného trhu EÚ Máme tu princíp nediskriminácie v sekundárnej legislatíve, osobitne v smernici o službách, článok 22, 20.2. 2. Otázka tiež e, zákona Eh, eh, tiež otázka hospodárskej súťaže a tiež cezhraničné vymáhanie, keď sa pozrieme na článok 22 v mnohých členských krajinách eh, teda ako sa tento princíp rešpektuje. Ak sa pozrieme na základy e, jednotného trhu. Cieľom e, je vytvoriť trh bez vnútorných hraníc. To je zakotvené v zmluvách. Sú tu dva spôsoby, ako tieto, tieto ciele možno e, naplniť. Máme tu vymáhanie práva hospodárskej súťaže. Čo tu je dôležité, je to, aby jednou z hlavných hnacích síl bol, bolo, bolo stíhanie, alebo teda výkon, výkon týchto pravidiel. Musíme totiž ukazovať, že spotrebitelia majú e, spravodlivý podiel. Ak sa pozrieme na aproximáciu práva, články, ktoré sa to používajú, je 114, kde je snaha vytvoriť dobré fungovanie prostredníctvom aproximácie práva, vysoká miera ochrany spotrebiteľov. To musí zabezpečiť, že cieľom jednotného trhu musí byť silný dôraz na e, dob- dobré e, zaobchádzanie so spotrebiteľom tu je samozrejme otázka geoblockingu. Čo robí EÚ pre riešenie tohto problému? Tu možno rozlišovať medzi digitálnym obsahom, audiovizuálne služby a tovarmi a službami, ktoré sú, nemajú, nie sú predmetom e, autorských práv či audiovizuálne. Keď sa pozrieme na digitálny obsah, e, tak je, hlavným znakom je absolútna exkluzivita licenciách. Tu máme obrovský počet dôkazov z sektorálneho prieskomu e, e, DG e jednotlivé judikatúry Európskeho súdneho dvoru a tak ďalej. Čo tu robí Európska únia? V podstate tu máme. Sme sa obmedzili len na vymáhanie predpisov práva hospodárskej súťaže, Teraz komisia predložila ich návrh na reformu copyrightu a tu je jeden základný nástroj s cieľom riešiť niektoré to problémy, hoc aj sa e, implementujú tak, ako to navrhuje komisia, geoblocking nezmizne z tohto typu produktov. E, dôvody sú teda širšie. Sú tu unilaterálne rozhodnutie spoločnosti, obmedzenia DPH, distribučné dohody a diferenciácia trhu. Tu je nový návrh Európskej komisie k geoblockingu zameraný na niektoré z týchto elementov. Ďalej je tu ďalší návrh na dodávanie balíčkov. Pokiaľ ide o perspektívu európskych spotrebiteľov, ako my by sme chceli vnímať riešenie týchto problémov a aká by mala byť odpoveď na riešenie. Identifikovali sme problémy a čo riešenia. Máme tu návrh, ktorý je na, rokovaciom stole ku geoblockingu s, s obmedzeným e, rozsahom, ale myslíme, že by sa dalo urobiť oveľa viac v rámci tohto návrhu, aby sme naozaj riešili problémy, ktoré majú spotrebitelia, keď chcú mať e, prístup z inej členskej krajiny a musíme robiť samozrejme systematickejšie vymáhanie e, voči právu e, vnútorného trhu členské krajiny sa snažia vymáhať svoje vlastné zákony právnych systémov. Máme právo vnútorného trhu. Komisia má vý, vý, výlučnú kompetenciu vymáhať e, právo k hospodárskej súťaže, ale sú tu i ďalšie princípy ako princíp nediskriminácie, ktoré sa nevy, nepresadzujú spotrebiteľov a spoločnosti. Tu musím povedať, či by sme mali uznať piatu slobodu. Máme tu slobodu pohybu tovarov, kapitálu, osôb. Spoločnosti majú slobodu e, vytvoriť si sídla a poskytovať služby, ale aká je druhá strana tejto mince? Sloboda pre spotrebiteľa mať prístup k týmto e, produktom. Toto som povedal už na úvod. Potrebujeme európskejší prístup pre jednotný trh. Toto je jeden z dôvodov, je tu jednotný trh pre nich. A hoci je tu proces, nesmieme zabúdať, že jeden z pilierov je vlastne e, blaho spotrebiteľov, pokiaľ ide o vytváranie a poskytovanie služieb, sloboda k, e, k tovarom a službám. To je tá sloboda spotrebiteľov. Ďakujem. Ďakujeme vám za vaše odborné slova a odporúčania, vašu analýzu a popis problémov. Teraz sa dostávame k tretej téme tohoto druhého panelu. Budeme pokračovať e, diskusiu, pokiaľ ide o uznávanie e, profesijných diplomov. E, máme tu ženu ako odborníka, ktorá bude riešiť túto problematiku. Ide o pani Kirieli, ktorá má slovo. Ďakujem, pán predseda. Veľmi ma teší, že môžem s vami hovoriť o takej aktuálnej téme. Ďakujem vašemu sekretariátu za vaše pozvanie, všetkým zodpovedným za to, že ste vy sporiadali tento hearing. Nebudem hovoriť o konkrétnych petíciách, bolo ich tu veľa, ale komisia nám e, dala veľmi dobrú odpoveď na každú z nich, ale e, budem hovoriť skôr takým širším pohľadom na modernizovanú smernicu, pokiaľ ide o uznávanie profesijných kvalifikácií. Pozitívna integrácia je veľmi zložitá. Pokiaľ ide o... Je tu nedostatok komunikácia, informácie, dôvere a bezpečnosť. Pozitívny harmonizačný prístup musí e, vysporiadať sa s prípadmi kvalifikácií lekárov a inštalátorov, to nie je e, tak jednoducho riešiteľné ako znečisťovanie motorových voziteľ. 11 členských krajín vytvára prekážky pri e, uznávaní akademických diplomov a tri členské krajiny pri uznávaní profesionálnych i akademických diplomov. V roku 2005 smernica o profesionálnych kvalifikáciách kvalifikáciách 2536 vstúpila do platnosti a ona konsolidovala aký komunitár 15 smerníc. O 8 rokov rada you. The modernization was required to adapt the legislation on regulated professions to an evolving labor... Pracovný trh uh, uh, umožňuje nie len v svetle moderných technológií, ale kvôli zjednodušeniu uh, jednoduchší systém uznávania, podpora mobility profesionálov, poskytovanie možností. Na ďalšie zjednodušenie potrebujú e, aktualizáciu existujúcich pravidel. Každoročná e, cezhraničná mobilita je 0,2 Viac než 15 uh, e, rokov Viac než 15 prípadov sa týka otázok profesijných kvalifikácií, vrátane ťažkosti s kompenzačnými opatreniami. Ah, okay. So the interpreters can follow. Ah, okay, okay, sorry. <laughs> I'm just trying also to catch with the time. Snažím sa uh, dodržať čas vrátane problémov s kompenzačnými opatreniami na vzdelávacej úrovni, napríklad európsky rámec kvalifikácií versus boloňský proces. Reštrikcie voľného pohybu osob a služieb sa e, v judikatúre súdneho dvora e, nedodržiavajú a vzhľadom na e, veľkú časť populácie v členských krajinách do roku 2020 nad rámec toho tu sú tu požiadavky vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Toto sa e, odhaduje, že o 16 miliónov pracovných miest narastie do roku 2020 a podobne e, e, vzdelávanie napríklad v oblasti remesiel či advokátskych študijných oborov. Praktizujúc regulované profesie v európskych krajinách Eh, kde eh, aplikujú profesionálne kvalifikácie. Toto vytvára pravidla, pokiaľ ide čiastočný prístup k regulačným profesiám na základe eh, príslušných prípadov v školení v ďalších členských krajinách. Nedá sa to aplikovať na profesie, ktoré sú upravované špeciálnymi direktívami, pokiaľ ide o advokátov, právnikov. hoci sa rozšíruje e, do, dosah pre učňovské e, závery, sú tu rôzne spôsoby uznávania. Automatické uznávanie pre množstvo, obmedzený počet profesí, lekárske profesie, e, farmaceutické a architekt, architektov, minimálne tréningové požiadavky spoločný školiací rámec na základe e, vedomostí, zručností. E, to všetko sa vzťahuje na pr- pracovníkov v zdravotníctve. Po druhé, vzájomné uznávanie veľkého množstva profesí, ale sú to len prípady, kde kvalifikácie profesionálov sa výrazne líšia vzhľadom na čas, ktorý bol investovaný. V týchto prípadoch nedostatok členských E, krajín kompenzačné e, opatrenia ako test, testy a tak ďalej na uzavretie týchto medzier. Po tretie, poskytovanie služieb práci na e, dočasnej báze, zlepšujúc dokumenty, povinnosti a procedúry. V takýchto situáciách profesionáli na základe deklarácií vopred na to sú potrebné detailné informácie k poisteniu profesionálnym záverom ďalších členských krajín. Pokiaľ ide o sektor verejného zdravia, predbežné preverovanie kvalifikácií, jazykové testy sú povolené. Kľúčovým znakom od roku 2016 je Európska profesionálna karta umožňujúca elektronické certifikáty toto sa poskytuje informačným systémom vnútorného trhu, aby sa prezentovali dokumenty na proces uznávania na dočasné i trvalé formy mobility. Nebude tu automatické právo na výkon pravidelných profesí. Ak sú tu špeciálne požiadavky alebo ďalšie kontrolné postupy v členských krajín, kým sa vydá EPC. Pokiaľ ide o profesie so zdravotným presahom a prácu s deťmi, konsolidácia servisných e, predpisov musí byť v kontexte rešpektu verejného zdravia, bezpečnosti pacientov a ochrany spotrebiteľov. Spo- e, smernica si nevyhradzuje pokrývať vysokú mieru ochrany spotrebiteľov v oblasti verného zdravia, oveľa konkrétnejšie je tu mechanizmus e, varovania, kde kompetentné orgány členských krajín by mali informovať kompetentné orgány ďalších členských krajín o profesionáloch, ktorí mali e, prekážky, pri, hoď i dočasne, pri prístupe k výkonu. Ďalej, kontrola jazykových schopností sa e, e, vykonáva a pravidlo platí, že profesionáli by mali mať znalosti jazykové potrebné na výkon profesí v hostovských členských krajinách. Avšak, pokiaľ ide o určité profesie, nie sú tu obmedzenia kontroly. Členské krajiny môžu uvaliť a vykonávať vysokú maržu e, uznávania, pokiaľ ide o jazykové testy a o jazykové kompetencie, kedy sa budú aplikovať pri komplikácii. Tak sa možno dostať e, k povolaniu vo dvoch krokoch. Dostávam sa k záverom a k odporúčaniam. Rozsah, v ktorom sú potrebné a vyžadované zručnosti v jednej krajine a platné v druhej, platí k jednom z najvýznamnejších e, prekážok e, medzi členskými štátmi je potrebné podporiť vzájomné uznávanie o kvalifikácií a, ale táto snaha ešte nie je stále ukončená. Čo sa týka mobility, je potrebné zmeniť postoje. Čo sa konkrétne dá? Najskôr budovať povedomie ohľadom prvostupňových informácií o práve EÚ, čo, na čo má právo občas, občan EÚ, čo môže byť dané e, z hľadiska európskeho, štátneho, regionálneho, miestneho. Treba, aby EÚ mala svoje kancelárie a miesta o informácie, s informáciami v jednotlivých členských štátoch. Treba mať mechanizmus, ako sa možno brániť pre každého občana na všetkých úrovniach tak ako komisia navrhnila autorom petície, teda miesta jednotného kontaktu, národné centrá, národné súdy, národné akadémie alebo centrá uznávania diplomov a tak ďalej a tak ďalej. Takto sa rýchlejšie dostaneme k ochrane občanov a ich práv. Po tretie, mať praktickejší prístup, napríklad poskytnúť usmernenia pre vzdelávanie e, verejných úradníkov. Majú na pamäti, že ustanovenia smernice sú technokratické a preto nie je jednoduché všetky naraz uplatniť. Na záver by som chcela zdôrazniť a zopakovať, že právo praktizovať e, mobilitu a um, pohybovať sa medzi krajinami EÚ e, uh, treba vidieť pozitívne a preto to treba podporovať na všetkých úrovniach. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a ospravedlním sa za svoju rýchlosť na začiatku. Thanking, uh, thanking Ďakujeme, že ste to uh, zvládli rýchlo a ďakujeme za, obča- za obsah uh, vašej odbornej prezentácie. Dovolte, aby som povedal, že vaše posledné poznámky eh, majú byť eh, adresované hlavne ehm, vládam členských štátov. V prvom rade, myslím, že takmer všetky témy, kde dochádza k zlyhaniu a ukazuje sa neochota členských štátov sa týka e, výkonu toho, čo je našim európskym chápaniam. Podľa mňa komisia aj tak má čo robiť ďalej v tejto otázke a prevziať vaše závery. Dúfam teda, že súhlasíte a že je potrebné, aby sa do diskusie zapolí ďalší um, ostatní, ostatní poslanci. Najskôr bude mať slovo kolegyňa a potom um, pani Mitera a potom dám slovo uh, komisii. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám dva otázky, ktoré sa týkajú dvoch bodov dnešného stretnutia. Prvá otázka sa týka pána Marka Benio. Či uh, súhlasí so stanoviskom komisie, ktoré opierajúca o uh, petície, o ktorej, ktoré pán eh, Beňo eh, spomínal, eh, teda potvrdzuje, že otázky, um, ktoré, ktoré kladli petície, ktorí kladli navrhovateľia petície, by mali riešiť národné, národné vlády, či uh, jednotlivé komunálne, komunálne um, správy majú vôbec takúto možnosť e, kontrolovať e, to cez úrad práce napríklad, či takýchto blanko e, šekov alebo blanko z meniek je teda legálne alebo nie. Teda je to potrebné zistiť. Za druhá otázka, právna služba Európskeho parlamentu robila príslušnú analýzu takéhoto bianko, takéto bianko zmeny v iných európskych krajinách dopytovali sa rôzne krajiny a zistilo sa, že sú to, že sú tam problémy nových členských štátov Európskej únie. Chcel by som, chcel by som vedieť, či pán Benio pozná prípady, v ktorých európskych e, členských štátov bola táto metóda zakázaná a akým spôsobom ju teda e, zakázali. A takisto, e, ako sa to dotýkalo toho vnútorného trhu pre spotrebiteľov. Vieme, že najstaršia petícia je z roku 2010 a komisia v roku 2011 postihla tento problém, že vôbec existuje, ale my už dnes máme rok 2016 a v tejto veci sa nič neudialo, sa nekonalo. Na, dokonca sa nehovorí o zmenu právnych štatútov e, v rámci parlamentu a rady, ale komisia e, takisto by mala vyzvať signály, aby sa zmenila legislatíva. V maji tohto roku komisia predniesla, predniesla návrhy z návrhy e, smerníc pre audiovizuálne autorstvo, ktoré by mali zamedziť e, geoblokovaniu a iných for, iným formám diskriminácie, ale sú tu Práv, e, výbory pre e, ochranu spotrebiteľov sa toho ujalo, ale v žiadom z týchto dokumentov e, Európska komisia nenavrhuje riešenia problémov, ktoré boli predmetom petícií. A teda otázka, kedy môžu európsky európsky spotrebitelia kupovať cezhraničné audiovizuálne predmety, produkty, to znamená, dúfam, že urobíme potrebné zmeny. Môže komisia povedať, aký právny akt by bolo potrebné novelizovať či zmeniť, tak aby sa to dalo zrealizovať. Veľmi pekne ďakujem za vaše naozaj dôležité otázky. Odozdávam slovo e, kolegyni pani Stanoka. Ďakujem vám. A pani Pitela sa práve spýtala na to isté, čo som sa chcela spýtať ja, a pani Benny. Ak som dobre pochopila, povedali ste, že legislatíva na úrovni EÚ už tu je. A problémom je iba jej implementácia. A pochopila som to správne? Takže nie je potrebné nič ďalšie zo strany eh, zákonodarcu EÚ len aby som teda um, to dobre chápala. A moja druhá otázka sa týka odborných kvalifikácií. Teda uh, pani Maríny Kurieri, je to odborníčka na odbornú uh, kvalifikáciu. Hovoríte o požiadavke dostatočného ovládania angličtiny. Vieme, že uh, Charta základných práv EÚ zakazuje diskrimináciu na základe jazyka. Ak sa však chceme túto chartu uplatniť vo všetkých eh, petíciách, ktoré sa dostávajú na naš, do nášho výboru eh, ohľadom eh, jazyka, teda ovládanie jazyka a kvalifikácií, je tu typická odpoveď. Odkazujeme na článok 51 Lisabonskej zmluvy, podľa ktorej charta sa uplatňuje iba vtedy, ak sa týka e, práva EÚ. Nedávno e, sme absolvovali vypočutie nášho výboru o uplatňovaní článku 51. A výsledok e, bol zaujímavý, bol tu povzbudivý výsledok Európskeho súdneho dvora v jednom prípade podľa ktorého je možné širšie uplatňovať e, túto kapitolu, respektíve článok 51. Aký je váš názor na možnosť uplatňovať e, právo EÚ, e, teda hlavne článok 51, ohľadom Um, jazykovej odbornej kvalifikácie, pretože v mnohých prípadoch uh, tie um, odôvodnenia a požadovanie uh, jazykovej zdatnosti a kvalifikácií, uh, tie požiadavky sú opodstatnené. Uh, takže um, je táto otázka pre našu rečničku alebo pre komisiu. Takže najskôr požiadame odpovede um, rečničku rečníkov. A teraz e, kolega pán Kalve. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som stručne povedať dve veci. Nechcel by som nejakým spôsobom zásadným zasahovať do diskusie a rušiť Jednoducho si len o, o, um, o, vysvetľujem, chcem vysvetlenie toho, čo si vypočujem. Chcel by som po, poblahoželať eh, všetkým eh, um, rečníkom, ktorí prezentovali uh, jednotlivé petície a prezentácie. Čo sa týka európskych otázok, tu je podstatné, že ide o základné právo a jednoducho E, sú tu základné práva, ktoré garantujú e, voľný, slobodný pohyb e, osôb i tovarov i tak ďalej. Čo sa týka autorov petícií, je dobré, aby sme sa naučili s problémov, ktorým stojíme z očí v oči a vlastne Eh, ide skôr v týchto prípadoch o um, prekážky, ktoré eh, kladú implementácii um, legislatívy členské štáty. Sú to jasné príklady porušovania základných práv európskych občanov z hľadiska slobody pohybu. Um, predkladatelia petícií si to musia uvedomovať. E, chcel by som teda vyzvať na lepšie uplatňovanie európskych e, princípov. Majú ďalší kolegovia vo výbore otázky? Ak nie, a ak vy súhlasíte, teraz by som odozdal slovo komisii. A takisto e, budete môcť zareagovať na vyjadrenie komisie. Komisia sa môže rozhodnúť, kto sa ujme slova na prvú, druhú a tretiu tému. Chcel by som zareagovať eh, na tému tých eh, bianko šekov či zmeniek, kde máme petície. Na osobnej úrovni si myslím, že e, tento pocit majú mnohí kolegovia. Myslíme, že tento, túto prax, e, ktorú opísal, táto prax, ktorú opísal pán Beňo, je jednoducho nechutná. Nie je to priateľné ani v EÚ. Ale aj tak e, v súčasnosti komisia nie si je vedomá možnosti, ako konať eh, minimálne na legislatívnej úrovni. Možno existujú priamejšie spôsoby, ako prinútiť polské úrady, aby eh, sa vložili do reforiem, pretože na európskej úrovni eh, sa môžeme stretnúť s problémom porušovania princípu subsidiarity, pretože takéto konanie patrí členským štátom a tak toto je. Čo sa týka experta pána Binia, ten by um, mohol odporúčiť, čo sa dá urobiť na európskej úrovni, čo sa dá urobiť na úrovni Polska, ale momentálne uh, môžeme povedať len toľko, že takýto postup neschvalujeme. Ale čo sa týka legislatívy, nie sme v stave, aby sme uh, takéto konanie nejako začínali. Ďakujem za váš, vašu reakciu so smutným obsahom, ale rozumiem vám, žiaľ je obrovská škoda, že neexistuje spôsob, ako priamo riešiť tento problém. Môžem sa vás spýtať, ako vy vidíte o možnosť zo strany Európskeho súdneho dvora? Vy sa, vy sa ma pýtate na uh, Súdny dvor Európskej únie. sú tu rôzne skupiny, sú tu petície. Ja som neuviedol Európsky súd dvor, eh, to som sa, hovorí predseda, to som povedal ja. A pýtam sa vás, ako to vidíte vy, pretože náš expert si nie celkom istý v tejto asi. Myslím, že tento polský občan by sa mal obrátiť na Európsky súdny dvor a pod, ak jednoducho bude možné ešte zaslať otázku na predbežné rozhodnutie. A možno by išlo o uplatňovanie smernice o vyslaných, e, o smernice o vyslaných pracovníkoch. Myslím, že táto otázka je dosť zložitá. Ospravedlňujeme sa, rečník nehovorí do mikrofónu. Predseda hovorí, ďakujem za odpoveď. Sophie Weissmangel za Európsku komisiu. Čo sa týka práv spotrebiteľa a digitálneho interného trhu, ako aj uznávanie odborných kvalifikácií, môžeme súhlasiť so slovami rečníka. Celkovo by som povedala, že ide o progres z hľadiska práce. Legislatíva sa v týchto dvoch oblastiach vyvíja a to dosiahnutie interného digitálneho trhu. E, nedávno sme si všimli významnú iniciatívu, ktorá sa týkala um, um brokingu e, a tu bol navrhnutý aj právny text a čo sa týka oznávania odbornej kvalifikácie či kvalifikácií, súhlasíme, že tie e, závery, ktoré predniesol pán doktor, sa týkali aj legislatívy. Na legislatíve sa stále pracuje. Ako ste si mohli vypočuť, smernica z 2005 bola zjednodušením 15 predchádzajúcich smerníc a takisto bola revidovaná v 2013 roku. Možno e, nasledujúce roky e, sa bude ďalej e, novelizovať. Možno to bude viac ako 3 roky, ale nič nie je nemenné. a prakticky nám petície umožňujú e, zdokonalovať text legislatívy. Plne podporujeme vyhlásenia e, ceny členov parlamentu. A povieme, že je to súčasťou e, spoločenského vývoja. Ďakujem vám. Možno um, chápete, že nezabúdame na to, že treba hľadať nástroje, ako zatlačiť, ako sa snažiť vyriešiť to, čo bude v budúcnosti podľa vašich slov treba zlepšiť. Čo ešte za komisiu sa chce vyjadriť k našim témam? V tom prípade vám ďakujem. Eh, obrátime sa znova na expertov a dáme im slovo. Začneme s pánom Benim. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som eh, odpovedal pani Pitera po, po polsky. Eh, państwowa Štátna pracovná inšpekcia v Polsku nemá vôbec žiadne nástroje na to, aby sa mohla involovať e, do týchto zmluv občianskoprávnych s výnimkou jedného a výnimkou je preskúmanie, či tieto zmluvy nemajú znaky pracovnoprávnej zmluvy. Pokiaľ to zistia, potom v zhode s E, polským e, zákonníkom práce. Bez ohľadu na názov takejto zmluvy máme dočinenia s pracovnoprávnou zmluvou. Jednoducho treba si povedať, ak akou cestou musí ísť ten poškodený zamestnanec, aby získal um, určité uvoľnenie z takéhoto, z takéto z, vystavenej zme, pretože on musí najskôr pred pracovným súdom žalovať e, te, takéto praktiky a potom, pokiaľ, pretože jeho a, e, a potom táto zmenka musí byť obmedzená do trojnásob a musí teda preukázať, že je to e, trojnásobok jeho mesačnej mzdy. Pokiaľ uh, Um, inšpekcia, pracovná inšpekcia nenájde na takéto zmluvy známky a znáky pracovnoprávnej zmluvy, potom je takáto zmenka platná teda, či už odpoveď komisie na tie dve petície od, od e, komisie e, na tieto dve petície, o ktorých hovoríme, e, nás uspokojuje. Ja žiaľ musím povedať, že Eh, zdá sa, že je to fakt eh, skutočne eh, otázka a vec členských štátov. Ja som sa snažil odpovedať na konci mojej prezentácii na to, že tam, kde pri, prichádza k prekročeniu hraníc, alebo na druhej strane do geoblokády, teda je to, tak povediac, uväznenie pracovníka, toho zamestnanca v danej lokalite, kde vykonáva prácu, No aj toto je proste, aj toto patrí do toho obchodu s ľuďmi. A z toho, čo počúvam zo všetkých členských štátov, obchod s ľuďmi e, je považovaný za e, priestupok, za delikt. A Problém ale spočíva v tom, že táto zmenka je len jeden z nástrojov, z mnohých nástrojov, ktorý podstate e, je legálny po právnej stránke, ale ktorý môže byť e, takým zdrojom, ktorý e, umožňuje vôbec obchod s ľuďmi. A preto ja by som skôr navrhoval, aby sa v jednotlivých vzťahoch medzi zamestnávateľom a zamestnancom, aby sa zakázalo a postihovalo vystavovanie takýchto zme, bianko zmeniek a takéto, takéto mm, e, vlastne počiny už existujú. V niektorých členských štátoch e, e Európskej únie sa už zakázali. No a ja vlastne odpoveď môžem, odpovedať môžem na základe preskúmaní ehm, Eh, na základe skúmaní toho research servisu, research služby Európskeho parlamentu kde sa, ktorá dopytovala, tá služba dopytovala eh, jednotlivé členské štáty. A eh, vo Francúzsku je to tak, že tam sa vždy pýta, či existuje nejaká kauza, či existuje dôvod na uplatnenie zmenky v Nemecku, v Dánsku a v Nemecku je, e, táto prax, sa táto prax nepozná, v Taliansku takisto, v Holandsku rovnako. To znamená, že v týchto členských štátoch to vôbec nie predstavuje žiadny problém. V Španielsku sa bráni a teda je zakázané e, e, zmien, bianko zmien, no ale z tých členských štátov, ktoré tým najviac trpia, to je Chorvát, Nemecko zakázalo vystavovanie eh, bianko zmeniek, bianko mhm, a zmeniek ako takých, eh, ale podobne eh, je to v Rumunsku, ale Polsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko ešte stále majú legálnu možnosť vystavovania takýchto bianko zmeniek. Pokiaľ by som ešte ale mohol veľmi stručne Eh, odpovedať na otázku pani eh, poslankyne Ždanoky. Eh, budem odpovedať v angličtine. V petičnom výbore sa stretávame preto, lebo neexistujú žiadne pravidlá na európskej úrovni, ktoré by zakazovali zmenky či biankošeky. A to preto, a preto je veľmi nepravdepodobné, že takýto prípad sa e, dostane pred e, súdny dvor Európskej únie. Pretože to nemá žiaden e, cezhraničný či medzinárodný prvok, pokiaľ nedojde prekrečenie hraníc. Teda pokiaľ ide o nástroje, ktoré komisia by skutočne mala teraz priniesť, nie sú legislatívnej povahy. Išlo by však nástroje, ktoré by predstavovali informácie a vzdelávanie pretože človek, ktorý rozumne rozmýšľa a vie, čo je e, zmenka, by ju nikdy nepodpísala za e, e, pracovnú zmluvu. Predstavte si úroveň, e, aký zúfali sú títo ľudia, ktorí um, prislúbia všetky, všetok svoj majetok za to, že im dajú, dá niekto um, prácu. Jednoducho takéto niečo je otroctvo. Uh, vypočul som si vaše zhodnotenie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Rená za jeho konečné poznámky. Áno, ďakujem. Ja sa budem venovať niekoľkým otázkom. Čo sa týka otázky degoblokády, blokády, to je, eh, moja otázka je nie. Nesmieme eh, si myslieť, že by eh, implementácia takýchto práv nastala ex post, prípad za prípadom sú tu aj určité nevýhody v rámci právneho rámca, legislatívneho rámca. Pokiaľ sa tu vyskytuje určitá diskriminácia, tak je to aj preto, lebo v rámci využívania tejto smernice o službách je tu vlastne legislatívne, sú tu vlastne legislatívne činy a týmto by som sa dostal k otázke pani Piteri, čo sa zmenilo. My sme tu mali určité návrhy geoblockingu. Toto je nástroj, ktorý uh, Um, na, pri ktorom by sme mali uh, vlastne klásť naše otázky a mali by sme ich pra, prepracovať. Je to veľmi špecificky orientované na obmedzenie diskriminácie spotrebiteľov. Máme tu rôzne návrhy, my sme aj konali, tieto návrhy vám môžeme um, sprostredkovať. Potom tu máme ešte ale ďalší nástroj, ktorý sme spomínali, a to bol návrh uh, nariadenia a Európska komisia by sa mala takisto uh, týmto zaoberať, pretože uh, je to v skutočnosti tak, že tu napríklad máme polského občana, ktorý ešte stále nemá prístup k rôznych videoplatformám iných členských štátov, to sa musí zmeniť. A okrem toho potom poznámka um, pána Galvet, Roberta, teraz po španielsky odpovede. Ja skutočne nehovorím často v parlamente po španielsky, ale dovolte mi využiť túto príležitosť. Takže súhlasím s vami, že Európa, Európska komisia, parlament, rada a členské štáty, títo, e, títo všetci sa tým zaoberajú. Nesmieme zabudnúť na jedno. Zmluvy, zmluvy boli dojednané a odsúhlasené a prijaté členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za to, aby sa dodržiavali príslušné princípy, aby boli efektívne transformované a realizované. A pokiaľ výjdeme e, so zastavami do ulic, tak musíme e, byť sami zodpovední, aj čo sa týka vlád. E, a oni predsa niečo do tých zmluv napísali. Ďakujem. Dobre, a teraz pani Marina Kiery, ako posledná reagujúca. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Toto je vás, čo sa týka prvej otázky e, k jazykovým znalostiam. Ja e, sa tu odvolávam na zdravotnícky personál. Je to vlastne tak, že musia mať skutočne prírodzené e, jazykové znalosti, musíme zabezpečiť ochranu spotrebiteľa a ochranu zdravia. Takže tu súhlasím, že tá charta základných práv musí byť doplnená o tento článok a na druhej strane musí byť nájdená takisto, takisto taká balans, taká rovnováha medzi uznávaním odborných znalostí a ochranou spotrebiteľa e, pretože pokiaľ ste v nemocnici alebo v nejakej klinike, tak potom samozrejme ten lekár musí rozumieť, musí rozumieť, pretože to je o ľudský život. A Druhý bod, tento sa vzťahuje takisto na poznámku španielského poslanca. E, týkajúce sa národných úrovní, ktoré vedie k tomu, že občania nemôžu e, svoje práva e, vyplávajúcim zo zmluv slobodne žiť. No áno, ale čo sa týka definície, napríklad vo väčšine prípadov je to tak, že títo ľudia vôbec nevedia, na koho sa môžu obrátiť na národnej úrovni. Aj čo sa týka odpovede komisie, ja viem, že komisia si takisto položila túto otázku, ktorá je príslušná na národnej úrovni. No a e, keď sa potom v budúcnosti bude jednať o otázku uznávania jazykových kvalifikácií, potom e, by sme mali skutočne mať e, týchto poslancov, ktorí budú počúvať a pomáhať občanom, pretože je skutočne dôležité, aby sa tu tieto príslušné členské štáty upozornili tiež na ten aspekt, že je potrebné nájsť dobré odpovede na jednotlivé otázky bez časových eh, posunov a bez nejakého meškania. A tretia otázka, dovolte mi tu veľmi stručne povedať, že s ohľadom na tú hlavnú tému, tu sme videli v štúdiu, že sú problémy s uznávaním eh, pracovných kvalifikácií diplomov. A to znamená, že pokiaľ Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej únie, tak bude ešte veľký problém. A to bude nie problém len pre nich, ale aj pre mnohé ďalšie členské štáty EÚ, pretože hovorím o uznávaní diplomov, e, pracovných znalostí, e, skúseností pracovných kvalifikácií a tak ďalej. A buduje tu veľké množstvo prípadov diskriminácie alebo dokonca takej tej skrytej diskriminácie, ktoré budú, ktorými sa budú musieť venovať národné súdy a potom v poslednej inštancii aj Európsky súdny dvor. Ďakujem veľmi pekne. A ešte raz srdečná vďaka všetkým rečníkom a všetkým aj tým, ktorí tu nie sú prítomní autori štúdií. Bolo to veľmi zaujímavé a ešte raz srdečná vďaka komisii. Možno mi dovolte teraz veľmi krátko povedať záverom. Ja som tiež členom výboru LIBE a výboru pre zamestnanosť a preto je to skutočne veľmi dôležité a zaujímavé pre nás prejsť teraz a pre vyfiltrovať to jadro našich našich dnešných diskusí a preniesť do tých druhých výborov. Srdečná vďaka. Ja teraz odovzdám slovo pani Mity ako predsedničky, ktorá otvorí tretí panel. Good morning, everyone. Dobré ráno všetkým. Všet... Príjemné dobré predpoludnie. Sme radi, že ste tu. Máme dnes na programe zaujímavú tému. Európskych občanov e, zaujíma skutočne priamo e, táto téma a mnohí z nich mali aj určité ťažkosti, museli sa s niečím boriť práve na tomto poli a preto je dôležité, aby sme uh, im poskytli informácie a odpovede a tak, aby sme určité problémy mohli vyriešiť. Ide o prenosnosť sociálnych práv, ktoré majú takisto veľmi dôležité, dôležitý význam, pretože e, naši občania žijú podľa týchto práv a pokiaľ sú im obmedzované, tak je to problémové. Ako viete, tie sociálne, sociálne plnenia sú aj cezhraničné. Ehm, je to ťažká téma, ale v každom prípade e, zaujímavé. Máme mnohých e, rečníkov, máme preto vás poprosím, aby ste vždy dodržiavali čas 10 minút. A upozorníme vás, pokiaľ budete príliš dlhý. Takže prvá e, rečnička, doktorka Emma Carmel e, z, ba- z Univerzity z Bath je e, zodpovedná a je profesorka docentka pre sociálne vedy a pracuje aj v rámci mobilných služieb a pri prenose týchto sociálnych, sociálnych práv. Takže tu, pani doktorka, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým za pozvanie a som veľmi rada, že môžem dnes mať túto prednášku v rámci toho pozvania mi boli zaslané aj petície. musím povedať, že som sa nečudovala práve vo svetle výsledkov našich eh, výskumných prác. Môžem vám v krátkosti načrtnúť náš eh, výskumný projekt a potom eh, budem niečo hovoriť o prvých dvoch fázach, kde máme prvé výsledky. Takže ide o analýzu predpisov a ich transponovanie. Tu už sme si niečo vypočuli dnes ráno bolo to aj správe komisie a potom mali sme také pilotné súhrn e, e, výsledkov k mobilite európskych občanov. Mali sme tu takisto už prvé výsledky. Takže transfer projekty, toto je vedené profesorom Demelom, ktorý tu sedí vzadu. A tu ide vlastne o preverenie predpisov, ale aj o rôznych, rôzne o rôznych tak, takom spárovaní, o ktorom sme hovorili. Máme tu rôzne skúsenosti, e, ktoré sa robili v rámci Európskej únie. Dôležité je, aby sme e, po, sledovali páry, takže Ehm, pa, takže je pre nás dôležité vedieť, čo um, si európsky občania myslia, keď, ide o, keď sa musia rozhodnúť medzi dvoma rôznymi krajinami napríklad. A je teda o mobilitu a ide o tie diferencie, ktoré z toho vyplynuli za posledných 10 až 15 rokov. Ja, ja som tu eh, vždy počiarkla ehm, pojem worker, teda pracovník. My sa zaujímame pre všetkým o, o to, čo e, musia e, zamestnanci každý deň zažívať aj po právnej stránke. Takže ide o komplexnosť, ide nám o e, zamestnancov, ktorí buď formálne alebo neformálne sú E, sú zamestnaní. Takže ide o prenos v rámci tohto nášho projektu. Áno, ide teda o koordináciu e, v tom kontexte EÚ. Ide tiež o reguláciu sociálnych nárokov e, v rámci mobility občanov e, v EÚ. Ide tiež o literatúru v tej, o, aj o globálnu štúdiu prenosnosti a historické rešerše v rámci Európskej únie. Tu sa tá prenosnosť e, v podstate dosť jasne nadefinovala. Znamená to, že nejaký zamestnanec má prácu, je poistený, z toho vyplývajú isté nároky a pokiaľ sa tieto nároky uh, nejakým spôsobom prenesú do inej krajiny alebo naspäť do svojho krajiny pôvodu. My tu máme e, však trošku e, komplexnejšie súvislosti, ktoré sme v rámci našej e, štúdie odkryli a to je následovné. Existujú tri druhy podmienok, ktoré zaručujú prenosnosť sociálnych práv v rámci práv občanov EÚ. Existujú podmienky, ktoré e, sú v súvislosti s poistením, s pokrytím, s krytím, teda s jednotlivými príspevkami a potom aplikovaním e, v Európskej, Európskej únie. Čo sa týka uh, miesta pobytu. Tie podmienky sú pre mobilných eh, zamestnancov v rámci EU veľmi komplexné, pokiaľ by sa pohybovali medzi jednotlivými krajinami alebo rôznymi krajinami pretože vychádza sa z obvyklého miesta pobytu a definícia eh, tohto miesta, trvalého miesta pobytu je veľmi rôzna. A eh, preto existuje veľký taký priestor na zváženia e, práve u tých orgánov, ktoré sú zodpovedné za vyplácanie alebo uplatnenie týchto jednotlivých nárokov. Potom existujú e, jednotlivé e, štátne nároky, ktoré sú v súvislosti s určitými, s určitými plneniami, potom sú tam procesné, procesné postupy, musíte mať papiere, musíte mať podklady o tom, že ste pracovali pracovali aj v minulosti, musíte to preukázať, čo nie vždy je, a čo nie vždy je ľahké. Čo je dôležité pre občanov EÚ, je dôležité, že musia si vyjednať viac než jeden súbor podmienok. Môžu to byť e, požiadavky e, na príspevky v krajine, e, kde pracujú, kde to môže byť iné, než v krajine, z ktorej pochádzajú tieto podmienky môžu byť veľmi zložité. Pokiaľ ide o našu regulačnú analýzu, sme zistili, že je tu vysoká miera zložitosti. Miestne orgány tiež, eh, pokiaľ ide o samotných občanov. A tento, eh, táto regulačná zložitosť eh, vytvára výrazné bariéry pre prenosnosť a prístup k sociálnemu zabezpečeniu musíme robiť i ďalšie zisťovania k tomuto, ale máme obavy, že toto bude osobitne dôležité, ak chceme uh, zohľadniť tých, ktorí majú zložitejšiu prácu. Pôvod týchto problémov je v rôznych povahách systémov a tiež procedurálne požiadavky, ktoré sú posilnené v prípade mobilných pracovníkov a tiež administratívne výhrady môžu viesť e, k nesprávnym rozhodnutiam. Teraz môžeme ísť, prejsť k našemu pilotnému prieskumu. Tu je zo pár výsledkov. <clears throat> Výsledky sú na základe prieskumu 350 občanov vo všetkých z cieľových krajín. Hovoríme tu vlastne o skupine 1400 občanov s dočasnými i trvalými migrantami. Ide o tých, ktorí e, sa presúvajú menej než 12 mesiacov. Väčšina účastníkov v tomto prieskume, hoci nie je reprezentatívny, to zdôrazňujem, väčšina účastníkov sú stáli migranti, ale toto sa výrazne líši od krajiny k Ukrajine. Napríklad v švédsko-estonskom prípade asi štvrtina bola výrazne mobilná. Tu vidíme relevantnosť našich zistení. Toto sú empiricky dôležité zistenia pokiaľ ide o ich prístup k sociálnemu zabezpečeniu. Vidíme tu význam e, e, tých, ktorí sú e, v prekárnych pracovných podmienkach. Nemecko-bulharský prípad, vysoký podiel, takmer polovica našich účastníkov majú skúsenosť, skúsenosť s nepravidelným zamestnaním za posledných 5 rokov. Dôležitá je tá bariéra pre chápanie kontinuity príspevkov, ktorú robí, robia európsky mobilní pracovníci. Vidíme tu, že a mala by som to vysvetliť, že pozeráme sa tu na ľudí, ktorí sa uchádzali o e, príspevky v nezamestnanosti v, tom, v tej našej vzorke 70%, ktorí mali skúsenosť s nezamestnanosťou, sa uchádzali o príspevky, ale z tých, ktorí sa uchádzali, len malý e, podiel uplatnili svoje práva na koordináciu sociálnych práv. Podobný obraz pre e, rodinné príspevky, prídavky. Vidíme tu rôzne zaujímavé čísla, kde len 70 z tých, ktorí majú deti, sa uchádzali o rodinné príspevky a len veľmi malé percento sa uchádzalo o transfer týchto, týchto príspevkov, prídavkov. V prípade Spojeného kráľovstva si myslíme, že tieto čísla e, len okolo nuly E, neodzrkadľujú tú e, realitu, tak ako to e, zobrazuje penzívne oddelenie. Možno je tu ne, ne, nedobre naklonené verejné prostredie, to vysvetľuje tie výsledky v, v kontexte referenda. Pokiaľ ide tú európsku poisteneckú kartičku, tu ide počet tých, ktorí majú zdravotné poistenie v, v krajine pôvodu, ale tu vidíme <clears throat> niečo, čo sa neblíži k 100%, je to europeizované e, socia, sociálne zabezpečenie. Zdá sa, že mnohé, mnohí to e, nezohľadňujú. Tí, ktorí to e, zohľadňujú, e, sú to ženy vyššie vzdelané zistenia z našeho prieskumu sa vzájomne ako argumenty podporujú. E, schopnosť vytvárať si nároky e, uchádzačov sa môže obmedzovať kvôli reštriktívnej interpretácii požiadaviek, e, pokiaľ ide o miesto pobytu, tak ako to vyžaduje európske právo. A myslíme si, že to ovplyvňuje schopnosť európskych pracovníkov prenášať si svoje sociálne zabezpečenie, ale vôbec aj samotný prístup k nemu. Sociálne zabezpečenie mobilných pracovníkov je poznamenané nerovnosťami, menej mobilní sú tí, e, menej rovnosti sú medzi, medzi tým, ak, aké je stupeň vzdelania občanov výrazné obavy máme u tých, ktorí majú väčšiu mobilitu a väč, väčšiu prekaritu, alebo teda prekernosť ich zamestnania, sú viac vy, vystavení týmto ohrozeniam. Ďakujem. Ďakujeme, bolo to veľmi, veľmi komplexné a stručné poňatie. Ďalším rečníkom je pán Butler, právny odborník e, akčnej služby pre európskych e, občanov. Thank you. Thank you, thank you, Madam Chair, honorable members of the committee. It's a pleasure to uh, be here to get, uh, again before. Teší ma, že tu môžem byť a že môžem vám hovoriť o otázkach týkajúcich sa mobility európskych občanov Požiadali ma, aby som hovoril o prenosnosti a prístupe k sociálnym právam, osobitne potom so zacielením sa na revíziu petícií predložených vašemu výboru. Bohužiaľ, e, moje priesitky sa ne, nezobrazujú. Som tu v zastúpení akčnej služby pre E, európskych občanov. Je to bruselská mimovládka, ktorá sa snaží pomáhať e, e, výkonu práva z voľného pohybu európskym občanom už od roku 92. Máme veľmi veľa úspechov pri napomáhaní európskym občanom, aby, si domohli, aby sa domohli svojich práv E, Európskou poradnou službou, napríklad e, to zabezpečuje ECAS v rámci Európskej komisie. Europe Advice je služba, ktorá európskym občanom umožňuje slobodné poradenstvo v prípade ich otázok e, k výkonu práva na voľný pohyb v Európskej únii. Ktokoľvek môže kontaktovať e, túto službu v akejkoľvek európskej e, reči, ak má otázky o, o výkone európskych práv. Tieto požiadavky možno poskytnúť online alebo telefonicky a odpovede sa realizujú do týždňa. Za posledné tri roky e, služba zodpovedala asi 20 tisíc dopytov ročne Služba je prístupná e, port, cez portál EU Europe, cez teda e, portál Európskej komisie. Z tých 200 tisíc, 20 e, tisíc dopytov ročne, tretin, tri štvrtiny otázok sa týkajú tých istých právnych nástrojov. Väčšina, asi tretina sa týka sociálneho zabezpečenia a výkonu 883 z roku 2004. A to je právny rámec pre prenosnosť a e, cez hraničný prístup k sociálnym právam. Ďalší nástroj, ktorý je predmetom väčšiny zistení dopytov, je smernica o mieste trvalého pobytu. To sme počuli v e, u tej e, prvšej témy v paneli predtým. A tretí aspekt sa týka smernice eh, profesijných eh, eh, vysvedčenia diplomov. Toto vlastne pokrýva väčšinu dopytov, ktoré sú adresované na našu službu. Keď sa pozrieme na vývoj tých zisťovaní za posledných 5 rokov, tak ten počet narastá, ale pomer tých e, prípadov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia e, sa pohybuje medzi tretinou a štvrtinou zistení e, od roku 2011 do dnešného roku, do tohto roku. Otázka znie, aké praktické, problémy majú európsky občania, aké problémy avizujú našej službe. Poprvé, treba pochopiť aké pravidlá sa týkajú koordinácie sociálneho zabezpečenia. Už som spomenul hlavné e, usmernenie 883 z 2004, ale nie je to jediný nástroj, sú tu i ďalšie vykonávacie opatrenia, kde sú detailné pravidlá, tiež sú tu rozhodnutia a odporúčania administratívneho výberu pre koordináciu sociálneho zabezpečenia a v neposlednej miere smernica o právach k trvalému pobytu z roku 2008, kde ľudia e, majú možnosť prenosu exportu sociálnych práv. Typické problémy sa týkajú porušení týchto pravidiel, osobitne potom pravidiel, ktoré sa týkajú e, vykonávaného práva. E, nariadenie hovorí o tom, že právo, ktoré stanovuje, kde majú byť vaše E, príspevky sociálneho zabezpečenia sa týka práca, kde fyzicky vykonávate svoju prácu. A ak nepracujete, mala by to byť krajina, kde ste, e, máte trvalý pobyt. V tom zisťovaní sme videli množstvo zistení, ktoré sa týkajú problémov medzi národnými e, inštitú- sociálnymi poisteniami, kde nie sú tieto pravidlá rešpektované Väčšinou je to tak, že niekto pracuje v nejakej krajine, presunie sa do ďalšej a namiesto, aby e, sa používali sociálne pravidla novej krajiny, zamestnávateľia a príspevky e, e, umožňujú, aby sa táto osoba platila sociálne dávky v prvej krajine, v ktorej pracovali, ale kde už sa na nich nevzťahujú tie pravidlá a to vytvára problémy, ak táto osoba príde o prácu alebo chce mať prístup k zdravotníctvu, tá pracina, krajina, v ktorej pracujú, môže povedať, že na, u nás neplatíte dávky, choďte si do svojej krajiny. A tá krajina povie, my ne, nemôžeme nič urobiť, pretože tu už ten človek nepracuje. Tu sú problémy pri e, neinformovanosti. A tiež svojvoľné e, konanie národných inštancií, ktoré privierajú oči, hoci aj vedia, že osoba by nemala byť e, pokrytá ich systémom. E, takisto je tu zlyhanie e, a v systéme agregovania, spočítavania jednotlivých nárokov. Ak je niekto nezamestnaný zrazu, tak tá sociálna štruktúra by mala zohľadniť ich príspevky nielen v tej krajine, kde pracovali, ale vo všetkých ďalších európskych krajinách E, kde v minulosti pracovali. Tieto pravidlá zjavne sa porušujú celkom pravidelne. Potom nedostatok e, kooperácie a spolupráce zo strany národných inštancií e, neodpovedajú jednoducho. Občania posielajú petície parlamentu, informujú komisiu. To im nepomáha, aby ich informovali národné inštancie. Tiež je tu diskriminácia národných postupov niektoré pravidlá, napríklad vo Francúzsku, e, ignorujú skutočnosť, že sú tu európske štandardizované formuláre k sociálnemu zabezpečeniu, takže keď sa presťahujete do inej krajiny a chcete e, sa preukázať predošlými e, príspevkami, existujú predsa prenosné E, formuláre, napríklad formulár S1, o ktorom sme už nespočuli, ktorý potvrdzuje, že máte nárok na zdravotnú starostlivosť. Tieto formuláre pritom mm, e, e, nebývajú akceptované ako dôkaz pre osoby v niektorých krajinách. Máte, musíte poskytnúť preklady rodného listu, preklad E, štatútu rodinného stavu. Niektoré krajiny nežiadajú nič. Európske, aby tieto, tieto orgány by mali pritom e, rešpektovať európske prenosné materiály. V skutočnosti tak nie je. Tiež je tu diskriminatívny postup národný, bohužiaľ, citujem zase Francúzsko, kde jednoducho ľudia sú mimo Francúzska a dostávajú e, dôchodok z Francúzska. Francúzsko žiada, aby dokazovali, že sú stále nažive. A ľudia, ktorí sú e, vo Francúzsku majú, sú povolení, aby sami dokazovali, že sú nažive. To sa však neakceptuje u európskych občanov, ktorí sú e, s miestom pobytu mimo Francúzska. To je diskriminatívne teda. Potom bohužiaľ vidíme, že európsky občania sú vyňatí zo systému verejného zdravotníctva. To je stav Európanov, ktorí prešli do inej európskej krajiny a nepracujú tam. Majú však dostatok zdrojov na to, aby neboli zaťažením pre sociálny systém. Ak chcú prístup k verejnému zdravotníckému systému, ten prístup je im odopretý a to, je rozsud, to sú rozhodnutia vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku výsledkom tej novej smernici o, trvo- o pobyte sa táto využíva ako zámienka na revíziu e, možnosti prístupu. Je tu teda neprístupnosť a títo Európania, ktorí nepracujú v tej krajine, nemajú prístup k e, systému zdravotníctva. Musia si teda e, kupovať súkromné zdravotné zabezpečenie, čo nemusí pokrývať plnou mierou <clears throat> poistenie a tiež sú tu príklady, že hoc občania majú prístup k verejnému zdravotnému systému, ak tak urobia, z hľadiska pobytu ich budú vlastne penalizovaní, tak je tomu v Spojenom kráľovstve, kde európske občania, ak sú študenti alebo nepracujú z nejakého dôvodu, a majú ale dostatok zdrojov, ale ak majú prístup e, k národnému e, zdravotníctvu, Ak majú prístup, tak e, ministerstvo vnútra, ktoré má na starosti e, pristahovaleckú problematiku a tieto pravidla a smernicu o pobyte, im odoprie uznanie, že títo ľudia majú právo pobytu. Množstvo ľudí teda sa to týka, nemáme o tom štatistiky, pretože e, je to pre nich prinákladné poskytovať štatistiky teda napríklad ministerstvu, koľko ľudí je diskriminovaných, pokiaľ ide o uznávanie e, práva pobytu. Ak ešte smiem, preletím zo pár petícií, predovšetkým tých, ktoré dnes e, e, sa riešili. Máme tu napríklad e, potvrdenie, že ľudia, e, ľuďom je zamietaný prenos ich e, príspevkov je tu petícia od eh, chorvátskeho občana, ktorému zamietli prenos ich, jeho eh, práv z Írska na základe toho, že sa, e, sa presťahoval do Severného Írska, teda Spoleného kráľovstva. Toto je očividne týka sa to tých príspevkov ľudia vo vzťahu k pobytu ľudí a takisto zdravotného poistenia, kde sa vyžadujú hotovostné e, platby. Aj vtedy, ak pobývajú v inom členskom štáte. Toto je ďalší príklad pos, porušenie práva prenosnosti e, dávok. Máme viacero príkladov nedostatočných reakcií, veľkých prieťahov, nadbytočných e, požiadaviek a takisto um, porušovanie a podobne. Sú aj ďalšie petície, či ide, kde je ťažko povedať, že ide o e, porušenie pravidel, či príprav, či nedostatočnú vedomosť. Je tu napríklad petícia, kde sa hovorí o skutočnosti, dánskeho občana, ktorý je vo, Švan, vo Švedsku, ktorý je povinný e, platiť e, dane zo svojej dánskej penzie, aj keď žijú vo Švedku. Nejde e, o zdaňovanie, našťastie len o sociálne zabezpečenie. Napríklad je tu zmluva škandinávskych krajín o zdaňovaní, ktorá umožňuje krajine, krajine ktorá vypláca dôchodok, aby e, zdaňovala e, človeka, aj keď jej občan žije v inom štátnom, štáte. Na jednej strane nejde o to, aby boli nabadané členské štáty e, k určitým krokom. Ďalším krokom by bolo uverejniť um, príručku EÚ o sociálnom zabezpečení. Ďalšou možnosťou snať pre parlament by bolo viesť členské štáty k tomu, aby bola prijatá charta o právach žiadateľa či sťažovateľa, teda ako postupovať, ak si občania uplatňujú svoje nároky. Potom by bolo e, možné e, zabezpečiť zásah Solvit a zapojiť do toho koordináciu. Ďalším problémom je to, že nemáme štatistiku, aby sme vedeli, koľko ľudí svoje sociálne dávky e, vyváža, teda exportuje. A v tejto chvíli končím. Prepačte, že som e, prekročil rečnícky čas. E, ďakujem, bolo to veľmi dobré, veľmi zaujímavé. Myslím, že ste trafili klinec po hlavičke, najmä čo sa týka petícií a občania niekedy eh, idú aj hlavou proti múru. Takže váš príspevok bol naozaj veľmi dôležitý, aby ste nám ukázali, čo všetko môžu občania postretnúť, ak si žiadajú o sociálne zabezpečenie cezhranične. Ďalším panelistom je eh, pani Gabriela Albertin. Doktorka Alberti nám bude hovoriť o prekážkach, eh, pri prístupe k sociálnym dávkam. Takže doktorka Alberti, ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem za pozvanie tohto výboru. Ide o významnú tému a ja by som chcela zareagovať na niektoré body, ktoré už moji kolegovia nastolili. Budem sa sústredovať hlavne na marginalizované zamestnania, čo znamená neisté zamestnanie, alebo eh, čo to znamená pre ľudí, ktorí pada, sa dostávajú do eh, medzier, teda nedostatkov zákonodárstva. Ehm, myslím, že je dôležité predostrieť a pripomenúť si pôvod eh, koordinácie v sociálnom zabezpečení v EÚ bolo to zavedené, pretože bol názor, že um, treba stimulovať pracovníkov, aby sa vzťahovali, aby cirkulovali po Európskej únii. Takže aby uplatňovali práva na slobodný pohyb a prístup k sociálnym dávkam je naozaj veľmi podstatný a, a je dôležitý pre existenciu vnútorného trhu a je nevyhnutný pre vytvorenie spoločného trhu, jednotného trhu. Ale koordinácia neznamená harmonizáciu ako už e, predrečník preostrel. Harmonizácia by znamenala e, jednotné e, práv, sociálne práva pre všetkých občanov EÚ a trvalý um, pobyt a tomu tak však nie je. Sociálne zabezpečenie spadá do právomoci jednotlivých členských štátov vo veľkej miere. Však, treba však vytvoriť určitú synchronicitu a interakciu jednotlivých systémov ale to je skôr teória a treba však zabezpečiť kontinuitu e, v oblasti, v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celého pracovného života. Tento materiál čerpá z jednej štúdie, ktorú som vykonala pre Európsky parlament e, s ďalšími kolegami, kolegami z univerzity, e, s profesorkou Dagmar Šiek o vzťahu medzi eh, ekonomickou slobodou a eh, sociálnou ochranou v Európskej únii. Vieme, že existuje veľa ne... tlakov alebo pnutí medzi týmito dvoma témami. V štúdii sme sa sústredili na to, aké sú dopady na jednotlivých pracovníkov alebo bývalých pracovníkov, a to predovšetkým jedným z našich hlavných zistení bolo, že a na tomto obrázku sa to snažíme znázorniť, že zatiaľ čo právo na e, slobodu pohybu a sloboda poskytovať službu pre e, jednotlivcov jej firmy sú nevyhnutné pre rozvoj a vývoj spoločného trhu, jednotného trhu v oblasti sociálnej pomoci a sociálneho zabezpečenia. Tu existuje naozaj rozmanité zaobchádzanie s občanmi podľa toho, aký je ich status, postavenie. Keď sa pozriete na tú žltú časť grafu, vidíme, že existuje viacero kategórií marginálnych zamestnancov alebo um, uchádzačov o prácu, ľudia, ktorí sú medzi zamestnancami alebo ľudia, ktorí pracujú cezhranične, alebo sú to jednoducho chudobní, ktorí nemajú plný prístup k sociálnym dávkam. Najmä jedný z argumentov, ktorým uh, predostrela moja kolegyňa pani Šík, išlo o tých, ktorí neprispievajú do systému a takíto občania predstavujú veľký problém pre rovnaké zaobchádzanie um, v, v otázke uh, rovného prístupu uh, k sociálnym dávkam pre uh, občanov, ktorí využívajú slobodu pohybu. Takže existuje viacero kategórií pracovníkov či um, uchádzačov o prácu a ich analýzou sme zistili, že kým počet hľadaných zamestnancov, ktorých, eh, ktorým neboli zabezpečené a poskytnuté ehm, rovné, rovné práva. Aj tí, ktorí využívajú slobodný pohyb, aj tí majú problémy dokázať obvyklý pobyt, eh, a, tak, a, eh, čo sa týka zamestnania. Takže toľko na úvod. Tu je naozaj účinný, účinná, účinný citát vlastne e, hovorí, že je to e, plaziaca sa erózia, že jednoducho členské štáty e, napríklad vydávajú smernice a usmernenia predpisy, kto môže čerpať z sociálneho systému. A takže stále viacej sa táto situácia legitimizuje zo strany Európskeho súdneho dvora. Je tu viacero paradoxov Zároveň však eh, od roku 2009, predovšetkým vďaka Lisabonskej zmluvy, sociálne a pracovné právy sú právne záväzné. Ehm, majú rovnakú eh, váhu ako samotné zmluvy, ale zároveň sa obmedzujú práva vygrujúcich eh, občanov zo strany členských štátov, pretože sa boja, že ale keď sa hovorí o, o rovnakých právach e, v takejto situácii, je tu obava zo sociálneho dumpingu a preto treba reagovať na obavy občanov. Takže sloboda pohybu a um, občania, ktorí sú migrajúci, migrujúci pracovníci, E, z tejto, z tejto oblasti sa musíme pozrieť na e, rovnaké zaobchádzanie s takýmito pracovníkmi. Táto štúdia sa zaoberala naozaj problematickými zisteniami petícií, ktoré ste nám predložili. Ukazovalo sa, že štátna, štátny dôchodok, respektíve dávky, boli obmenen, obmed, odmietnuté Nemcom napríklad s bydliskom v Španielsku, ktorí e, nepreukázali dostatok prostriedkov, aby sa nestali e, bremenom sociálneho štátu. E, s tým súvisí povinnosť dokázať, že sa nestanete bremenom sociálneho štátu. To sa ukázalo aj v predchádzajúcej štúdii, kde napríklad Španielsko identifikovali ako predstaviteľa e, takéhoto prístupu. Ďalej je to Belgicko, kde vláda systematicky kontroluje údajné zneužívanie sociálnych dávok. Iba stručne, keďže čas beží, Chcela by som povedať niečo k rodinným dávkam, ktoré sa objavili v súvislosti s tzv. švedskými deťmi v Španielsku, kedy ich rodičia platili e, príspevky do sociálneho systému vo Švedsku a nedostávalo sa im príslušného zaobchádzania. Podľa názoru komisie mohlo ísť o nesprávne uplatňovanie európskeho práva a s tým ja iste súhlasím. Ale čo ma prekvapuje, je možno e, budúci balík e, pracovnej mobility, o ktorom sa e, teraz rokuje a má byť čoskoro uverejnený. Potom existuje dokument z on, z, od INKA CGIL z roku 2016, podľa ktorých sa budú revidovať eh, rodinné dávky na základe eh, príspevkových eh, rodičov v krajine pôvodu. Ale výsledko, výsledok môže, môže byť naozaj veľmi znepokojivý. Aby som zhrnula určitý reštriktívny prístup, ktorý sme si všimli z hľadiska judikatúry. Keď sa pozrieme na niektoré prípady, vidíme, aké boli problémy v prístupe k sociálnym dávkam v zo strany určitých eh, veľmi krehkých problémových kategórií um, pracovníkov, zamestnancov. Existuje tu spor medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou komisiou, kedy eh, Británia zaviedla veľmi prísny systém a prísnejšie podmienky pre udelovanie sociálnych dávok, ako eh, sú v legislatíve EÚ. Um, Európsky súdny dvor prijal pomerne ambivalentné rozhodnutie ehm, tým povediac, že možno je diskriminačný takýto prístup, ale členské štáty ehm, môžu takýto prístup zaujať na základe finančných podmienok, čo je podľa mňa naozaj občas problémové. Ďalej, prístup k sociálnemu zabezpečeniu a sociálnej ochrane. To sa stáva skutočne relevantným za okolnostiach, kedy chceme zvýšiť mobilitu a za situácie, kedy sa neisté zamestnávanie stáva bežným. Treba, aby európske inštitúcie e, posilnili e, mobilitu a zabezpečenie sociálnych práv mobilných pracovníkov. Napriek e, určitým reštriktívnym snahám sa zatvárajú významné inštitúcie, pretože sú, sa kráti rozpočtem. Napríklad aj jedna inštitúcia v Bruseli. A chcela by som povedať, aby sa európske inštitúcie zamerali na to, aby bolo možné e, na európskej úrovni financovať a sledovať mobilitu aj vzhľadom na situáciou v Británii, kde sú priame prípady žiadosti občanov o trvalý pobyt a e, nie je im vyhovené, pretože nemajú dostatočne kontinuálne zdravotné poistenie pretože nie sú dostatočné informácie a e, zdroje dôkazov. Takže ďakujem vám v tejto chvíli za pozornosť. Ďakujem za to, že ste dodržali rečnícky čas. Povedali ste nám o ďalších problémoch e, z rôznych hľadisk. Myslím, že tento problém je, ostáva problémov z akéhokoľvek uhla sa na to pozriete očami občana. Aspoň podľa mňa. Dávam teraz slovo pánu Kari Kasperovi. Je e, riaditeľom veľmi významnej inštitúcie Pochádzam z malej členskej krajiny z Estonska a využijem túto možnosť, aby som hovoril po estonsky, takže prosím, založte si slúchadlá. Ďakujem za možnosť prehovoriť pred výborom pety Európskeho parlamentu o probléme, ktorý robí problémy stále viacej väčšiemu počtu občanov. Sociálne dávky sú veľmi dôležité pre e, európskych občanov, pretože predstavujú určitú istotu. Európska únia má možnosť, že európska sociálna ekonomika je niečo, čo aj v praxi funguje. Vo svojom výskume som sa sústredil najmä na problémy súvisiace na sociálne dávky e, pre študentov a ich mobilitu. Podľa mňa je to dobrý prístup ktorý ilustruje prístup k sociálnym dávkam pri slobode pohybu. Ako základné informácie vám uvediem študentov, ktorí ostav, dos, idú študovať do iného členského štátu, majú nárok na uh, sociálne dávky ako ich občania. Čo sú napríklad uh, dávku na vzdelávanie, je to jeden z najdôležitejších bežnejších dávok, ale prax je rôzna. Niektoré členské štáty dávajú takéto príspevky iba vlastným občanom, zatiaľ čo iné všetkým. Niektoré štáty umožňujú preniesť tieto dávky, teda môžu byť použité na štúdium v inej krajine a iné to obmedzujú. Napríklad u nás na Technickej univerzite v Taline Máme veľa fínskych študentov, ktoré dostávajú e, veľkorysé dávky z Fínska. Teda Fínska umožňuje prenášať si tieto e, príspevky, ale na druhej strane Estonsko takúto podporu svojim študentom poskytovať nemôže. Ako príklad, tento príklad ukazuje, aké fragmentované tieto systémy sú. Sú veľké rozdiely medzi fungovaním uplatňovať tohto systému a študenti sa dostávajú na rôzne úrovne a takéto dávky za, závisia od toho, aký je ich vlastný štát. Je to veľký rozdiel medzi tým, či človek, teda občan je zamestnaný, či študentom, alebo uchádzačom o zamestnanie. Európska únia sa môže dostať bližšie k občanom, keď bude reago reagovať na ich potreby a priania ale zdá sa, že nie každému je to eh, umožnené. Súčasný systém príspevkov nie je jednoduché vyriešiť, lebo členské štáty majú rôzne priority, takisto majú rôzne administratívne kapacity, rôznu ideológiu aj finančné prostriedky. Porovnávacia štúdia už predtým vydaná ukazuje, že otázky súvisiace s sociálnymi právami sa sústredujú hlavne na dôchodky, zdravotníctvo, rodinné prídavky a e, dávky v nezamestnanosti. Chcel by som vám dať prehľad niektorých petícií, ktoré som dostal e, vo svojom e, pôsobení. Dôchodky tvoria oblasť, ktorá potrebuje najviac reforiem. V tejto súvislosti mám kolegu na univerzite, je to profesor, ktorý rozmýšľa nad dôchodkom, pracoval permanente v Rakúsku, Lotyšsku, v Británii a v Estonsku a má právo na dôchodku, dôchodky vo všetkých krajinách urči, v rôzne, tej či onej forme. Ale keďže systémy sú rôzne, je veľmi ťažko tieto výšky, eh, výšku dôchodku vypla, vypočítať i vyplácať. Vyšaduje si to veľmi úzkú spoluprácu medzi jednotlivými um, sociálnymi poisťovniami. Podobná otázka sa týka tiež petície od nemeckého občana, ktorý chcel dôchodok z Grécka. A jediná možnosť, ako to dosiahnuť, bolo obrátiť sa na nás, na petičný výbor. A takéto stiažnosti sme dostávali už aj predtým. Aj rumunský občan eh, predložil petíciu, pretože sa mu nepodarilo získať ehm, z Grécka dôchodok pozostalého. Existuje veľa príkladov, ktoré ukazujú, že rôzne inštitúcie v členských štátoch nespolupracujú a dostatočne nekomunikujú navzájom. Dôchodkové uh, inštitúcie členských štátov by mali viacej spolupracovať, napríklad uh, mohli mať programy eh, sledovania práce druhých. Takisto by eh, sme mali byť pripravení riešiť problémy ľudí, ktorí pracovali za svoju kariéru počas, v mnohých členských krajinách. V budúcnosti bývanie či práca v jedinom členskom štáte eh, bude snať skôr výnimkou ako pravidlom. pretože počet takýchto ľudí bude narastať. Čo sa týka EÚ a USA, ukazuje sa, že Európska únia nevyužila plne potenciál slobodného pohybu občanov. A to by bolo na prospech našej ekonomike i spoločnosti tööjõupuudusele lahendust äh, just äh, äh, teistest liikmesriikidest pärit töötajate, mitte siis mnohí si že imigrácia, teda mobilita zamestnancov je najlepšou odpoveďou na e, nedostatok pracovných e, príležitostí, na nedostatok pracovných síl Mm, pretože mm, pokiaľ nie sú pracovníci v, v rámci Európskej únie k dispozícii, tak sa môžu rektovať z tretich krajín. No, ale tie rozdiely medzi jednotlivými e, sociálnymi systémami e, zdá, zdajú byť na prekážku. Pretože Európska únia si preto musí, sa preto musí zamyslieť nad európskym systémom e, tak, aby nikto neprepadol cez tú sociálnu záchytnú sieť. A potom existuje v Estonsku ešte napríklad, e, to sú, to sú peniaze um, pre rodičov. E, tu ide o to, ako dlho sa pracovalo, aký vysoký je, um, aká vysoká je, ak vysoký je plat tých dotknutých osôb a pokiaľ by mal niekto e, ale platil niekto príspevky do dôchodkovej pokladne, potom tam má e, z toho vyplývajúce nároky na vyplatenie. No a tu ide vlastne o systém, v ktorý má čím ďalej tým viac rozdielov a tým pádom je to aj diskriminačný systém v Estonsku. A my máme rozdiel medzi eh, odmenou eh, žien a mužov. A toto sa odráža potom aj v tom, eh, v tom systéme vyplacenia dôchodkov. Čo sa týka zdravotných záležitostí v zdravotníctve, tu je, sú trochu problémy pri poistení rodín žien, teda detí. A je to v podstate tiež tak, že všetky tieto veci ešte majú aj taký vnútroštátny aspekt, pretože ich reguluje vždy daný členský štát a mnohí členské štáty sa rozhodli podporovať rodiny, majú tu aj také zásadné E, plnenia pre jednotlivé rodiny a ja sám pracujem e, v Centre pre ľudské práva v Estonsku a tu sú problémy e, s, vôbec s definovaním toho pojmu rodina, pretože my ich chceme, my chceme zastupovať partnerov rovnakého pohľavia, zastupujeme ich na súdoch, pokiaľ by ste mali problémy a budeme mali problémy eh, sa zaregistrovať ako registrované partnerstvo. Máme eh, toto a toto sú ale veci, ktoré sa vlastne v rámci sociálnych dávok nerešpektujú. Sociálne plnenia, sociálne dávky sú vždy takým, takou citlivou témou a pokiaľ by eh, sa nejakým spôsobom, pokiaľ by sa nejakým spôsobom nevyplácali, tak to je pre občanov veľmi komplikované, veľmi problémové. A mm, potom e, takisto požadovať, e, požadovať e, späť vyplatené dávky, to je tiež problém, pretože tí ľudia sa môžu dostať, to bolo v tom švedskom prípade, a ľudia sa môžu dostať do finančných problémov. Ale snažíme sa v týchto situáciách samozrejme nájsť určité riešenia. Dobre, potom máme ďalší problém. Mobilné um, pracovné sily. Tieto majú určité práva. A niekedy za Európska únie, za právo Európskej únie nedostatočne a, transponuje. Mm, ja viem, že môj čas už uplynul, ale ak mi dovolíte, ešte rád by som urobil túto poznámku. Takže v tých sociálnych eh, poistných systémoch zohráva eh, forma určite veľmi dôležitú úlohu. Musí sa zabezpečiť, aby, sa tie, aby tie systémy sa inovovali, aby eh, sa sociálne plnenia a potom vyplácali. Toto musíme zabezpečiť do budúcnosti. No a a to aj vo svetle technologických vývojov a rozvojov. Určite e, sa to v budúcnosti musí, to musí byť spravodlivejšie a musíme sa tomu venovať. Ďakujem, pán doktor Kaspar. Bola to ďalšia mimoriadne dôležitá téma, veľmi dôležitá, ale aj veľmi citlivá. Takže dovolte mi teraz otvoriť diskusiu. Kto si želá um, slovo? Pani Cassandris? Dobre, najskôr, uh, najskôr si povieme jednotlivé otázky, zozbierame si otázky a potom sa bude odpovedať. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Um, ja e, sa, som sa chcela prihlásiť o slovo hneď, pretože e, budem musieť ísť e, na iné zasadnutie a žiaľ neviem, či tu budem môcť zostať na uh, odpoveď, ale napriek tomu mi to moji kolegovia potom dajú vedieť. Ja sa chcem poďakovať našim expertom, pretože tu ide o základné právo európskych občanov. Je to jedno z najdôležitejších, jeden z najdôležitejších, jeden z najdôležitejších súčastí európskej legislatívy. To je vlastne ten voľný pohyb pracovnej sily. Kríza v minulosti nám ukázali, že je skutočne potrebný potrebná zmena názoru E, zmena paradigmy, pretože je potrebné uplatni- umiestniť aj mladých e, pracovníkov, mladých odborníkov na európskom pracovnom trhu, ale takisto je potrebné viac chrániť takisto práva jednotlivých e, zamestnancov Musíme tu koordinovať jednotlivé štáty, musíme pranierovať nedostatočnú implementáciu e, európskej legislatívy a to sú úlohy, ktoré musia plniť aj európske inštitúcie a to sú projekty, ktoré európske inštitúcie podporujú a ktoré sa musia postarať o to, aby sa aby bola absolútne zabezpečené, aby bolo absolútne zabezpečené implementovanie európskej legislatívy v tomto smere. Takže čo sa týka práce toto a prenosu e, plnenia, to je niečo, čo e, nám spôsobuje veľké starosti práve s ohľadom na splnenie uh, splnení očakávaní našich občanov. Mm, je to, čo sme si dnes vypočuli, bolo veľmi zaujímavé, napriek tomu máme ešte stále množstvo otázok. Ja viem, že my máme množstvo petícií, aj v Španielsku e, tu bolo mnoho petícií na tému e, implementácie európskeho a zavedenia európskeho zdravotného pasu. To znamená, aby, sa všetci, aby všetci občania boli rovnoprávni e, pri uplatňovaní svojich nárokov na zdravotné systémy po celej Európskej únie. A toto má tiež predsa dočinenia niečo s voľným pohybom pracovnej sily. A preto je potrebné, aby sme sa špeciálne tejto téme venovali harmonizovanie. A to je jedna z mojich otázok. Toto by sme mali dať do súvisu. Tento uh, európsky zdravotný pás a otázku mobility pracovnej sily. Uh, máme určitý e, dekret z roku 2012, kde sa Eh, kde sa zrušilo univerzitné štúdium v rámci zdravotného sektoru v Španielsku. To znamená, že mladí ľudia, pokiaľ eh, pokiaľ nepracujú po 21. roku, ale študujú, tak eh, z, toho, z tej sociálnej siete vlastne vypadli. Takže sú tu ďalšie podporovania hodné skupiny, E, samostatne pracujúci napríklad a tak ďalej, ktorí majú obavy, pretože nemajú e, viac menej prístup k tomu európskemu zdravotnému pasu. Toto sú aj um, pracovníci, ktorí sú vysielaní na určitú dobu. Um, takisto majú isté certifikáty, ale nemajú tento zdravotný pás, takže uh, je tu jasné, že je, sa vyžaduje harmonizácia práve v tejto otázke a preto moja otázka, nemôžeme to uh, nemôže sa, e, nemôžeme to robiť, e, urobiť spolu v rámci prístupu k tým sociálnym dávkam, k tým so, tomu sociálnemu plneniu, pretože právo na zdravotnú starostlivosť a právo na dávky zo sociálneho poistenia, to ide pre mňa ruka v ruke. Ja dúfam, že ste pochopili, čo som e, myslela, čo som chcela povedať. Áno, je to veľmi komplexná otázka. Uh, a možno by som teraz poprosila, aby experti odpovedali. Ďakujem. Európsky zdravotný pás by by mal byť vystavovaný národnými zdravotníckými uh, orgánmi, ktoré sú pokrývaní eh, v, v svojom národnom systéme, takže to sa netýka úplne európskej legislatívy. V niektorých krajinách sa eh, teda môže stať, že pokrytie um, sa obmedzuje len na um, pracovníkov a v Španielsku to nie sú len uh, to nie sú len um, zamestnanci, ale sú to aj študenti, samostatne pracujúci a a uh, pracovníci, teda na všetkých. No. Ale to, čo tento um, Európsky zdravotný pás bude pokrývať, to um, musia rozhodnúť členské, jednotlivé členské štáty na svojom území. Um, dúfam, že som vedel zodpovedať na vašu otázku. Pani Ždánoka by sa chcela ešte niečo opýtať, poznamenať. Ďakujem. Ja sa e, možno obrátim skôr na zástupcov komisie a, a mm, chcem sa odvať na to, čo um, sa hovorilo v našej legislatíve. Um, tu sa musia skutočne zlepšiť eh, pojmy a definícia pojmov, napríklad čo sa týka trvalé, miesta trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, eh, keď eh, hovoríme o právach rodín, teda detí a žien, pokiaľ sa to bude bazírovať na mieste obvyklého pobytu, toto všetko ešte nie je dostatočne definované, pretože, definované, pretože keď, pokiaľ sú deti mimo, to znamená, pokiaľ tu máte deti, ktorých e, rodičia sú cudzinci, toto je tiež prípad aj v Spodnom kráľovstve. Zoberme si, že sú to britskí štátni príslušníci, ktorí sa zdržiavajú v Británii, alebo sú tu, ja neviem, sú to naši občania, Bulhári, Česi, to je jedno. Pokiaľ teda vzniknú nároky, E, z prenosu e, pre deti, napríklad e, prídavky na deti, sociálne plnenia. Toto sa nás netýka. To sú vlastne litovskí, lotyšskí, bulharskí štátni príslušníci. Toto všetko bude sa musieť presne uh, nadefinovať. Dočasné miesto pobytu a trvalé miesto pobytu a tak ďalej a tak ďalej. Bez toho sa to nebude dať vyriešiť to viac bolo konštatovanie ako otázka. Neviem, či sa chce komisia k tomu vyjadriť, alebo niekto z panelistov. Myslím si, že komisia sa tomu potom bude môcť venovať, keď bude na rade. Sú ešte nejaké ďalšie otázky zo strany mojich kolegov na panelistov? Áno, ďakujem pani predsednička. Ja by som sa vás chcela opýtať následovné. E, aké sú dôvody e, pre neprenosnosť e, podpory v nezamestnosti a rodinných príspevkov. Vy ste zapracovali nejakých takýchto zamestnancov vo svojej analýze, takýchto pracovníkov, alebo aký, aké vidíte možnosti pre výmenu skúseností a informácií v rámci Európskej únie? My tu máme samozrejme určite tradičné rizika, tým možno zabrániť. No a za tretie k tým e, výpočtovým systémom pre e, dôchodov, ktoré predstavujú istý istú bariéru pre prenosnosť takýchto sociálnych dávok a sociálnych nárokov. Mm, dobre, ďakujem vám pekne za tieto otázky. Teraz e, k nášmu e, projektu. Dôvody neprenosnosti nie sú ešte úplne jasné a preto e, vedieme rôzne interviu s tými mobilnými európskymi zamestnancami a ako som e, povedala, je to vlastne len monitorovanie toho skutočného stavu. Je to v takej prvotnej fáze celý toto, tento náš výskum a veľmi často to tí ľudia ani nevedia. A zistilo sa, že e, pokiaľ, keď sme teda robili naše evaluácie, že jednotlivé osoby v podstate ani nevedia, ani nerozumejú a ani, ani nevedeli o tom, že prenos e, týchto dávok je vôbec možný. Ale myslím si, že mm, tie kvantitatívne údaje ukazujú, že tí, je, tí ktorí požiadali prenosnosť, um, tak sa nám potvrdilo vlastne to, čo sa uh, dnes hovorilo. Myslím, že tí mobilní a pracovníci v rámci EÚ, pokiaľ e, sa stretnú s e, orgánmi alebo s nejakými referentami. Oni sami nevedia a neposti- nevedia postihnúť komplexnosť celého toho problému, nevedia to interpretovať, potom tam ide e, samozrejme o definície obvyklého miesta a pobytu či prechodného, potom sú to jednotlivé definície na národnej úrovni práve čo sa týchto miest, čo sa toho miesta pobytu týka. Potom e, sú mnohokrát veľmi reštriktívne výklady toho, čo vôbec je možné možné. A preto um, je vlastne aj navýšená tá kondicionalita uh, práve pre prístup k sociálnym dávkam. Um, Pani Alberti o tom takisto hovorila, že je to taká kombinácia národných, komplikovaných podmienok, ktoré sa aplikujú, pretože členské štáty e, sú zodpovední, sú zodpovedné a e, snažia sa a snažia sa potom e, to kombinovať s, paralelne s definíciami Európskej únie a to vedie potom v istej koexistencii podmienok, ktoré sú eh, veľmi ťažké, ťažko interpretovať. No a v podstate eh, hraničný, cezhraničný. Týchto sme si špecificky nevybrali ako cieľovú skupinu. My sme si to nepozerali nejako špecificky, ale niektorí títo účastníci určite pod to spadajú. Mm, ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť? No ja by som mala možno, že otázku. Vyzdvihlo sa tu množstvo problémov a občania nevedia, kde sa nachádzajú. Praktické alebo akademické e, údaje indikujú, do akej miery aké sú problémy a kde by mohli byť riešenia. Otázka je hľadania riešení nevedia občania jednoducho. Je to len uh, také uspokojenie sa občanov. Je to otázka dôchodkového veku, je to otázka informácií. Bohužiaľ, takéto oddelenia často uh, sú vyslovene je to plúvanie do tváre občanov. Sú tu medzery občania, je tu snaha vyhnúť sa plateniu príspevkov, pretože ste nedokázali pobyt. Takže čo skutočne je problémom? Chcela by som praktickú akademickú odpoveď, ak je to možné. Ja to len tak e, v stručnosti k tým právnym medzerám. Všetky tieto faktory asi prispievajú, tak ako ste ich spomenuli, ale sú tu však vzorce, ktoré sa sme snažíme zdôrazňovať, ktoré možno avizujú, možno tu nejde len o tú skutočnosť, že, mladí, že by sa mladí Európania nestarali o svoje penzie. Ide o prax e, vlád, e, tiež e, klasických byrokratov, ale pokiaľ ide o tie medzery, myslel som na tú otázku, ktorú ste položili týkajúcu sa príležitosti definovať e, e, tú zvyčajnú, to zvyčajné miesto pobytu. Je to niečo, čo umožní občanom vykonávať si svoj prístup k sociálnym právam, ak e, je to podmienka, ktorá bude oprávňovať k právam, možno, že jasnejšia defini- definícia by bola niečím, čo uvítame. Súčasne si však myslím, a to nie som právnička, ale ten duch európskeho práva umožňoval vždy trošku, trošku tú flexibilitu, aby sa to individuálne posúdilo, tie situácie, niečo, čo sa, sa nedávno odoprelo. Na zamyslenie je snad myšlienka, ako vytvoriť definície zvyčajných miest pobytu aby bola možná, možné práva voľného pohybu a rovnaký prístup, aby to bola realita. Dáva to zmysel, pretože nedostatok definí- definícií cieľov, objektívnej definície e, umožňuje členským krajinám pingpongovať medzi týmto. Pán Kasper? Len širšia poznámka, že samozrejme vnútorný trh Európska únia samozrejme sú procesom, ktorý nie je dovršený. Ak sa pozrieme na sociálne práva, téma sa rozvíjala len v nedávnom období, keď sa pozrieme na históriu ekonomické logika. Nie je to niečo, je to niečo, čo tu po určitú dobu bolo. Myslím si, že ten koordinatívny prístup je vlastne E, niečo, čo by mohol byť zastupovať väčší problém. Môžeme sa snažiť pracovať na detailoch, ale ak tu nebude harmonizovanejší prístup, určitá forma transferu, transferovej únie, sociálnej harmonizácie, unifikácia systémov, kombinácia nárastu sociálnych práv, len potom budeme vedieť začať hovoriť o plnej e, mať prínos z toho vnútorného trhu pre všetkých občanov momentálne e, e, malinkými krokmi napredujeme, ale myslím si, že ak tu nebude, že tu nie je nejaké paušálne riešenie, ktoré sa tu dá dosiahnuť. Že by sme, ak urobíme nejaký zlatý rez, všetko bude v poriadku, tak, to, tak takáto pozícia nemôže byť zaujatá. Určite je to veľmi komplexný problém, ktorý si že tu je komplexné riešenie. Ešte, prepáčte. Musím ešte dať slovo komisie, takže prosím, buďte struční. Rada by som len e, podporila e, pozorovanie pána Kaspera. Počuli sme tu správu, že ďalšie špecifikácie legislatívneho rámca by boli nápomocné, aby sme e, členské krajiny mali určitú flexibilitu Ja ako akademička som trošku skeptická k hodnote tohoto, pretože členské krajiny podľa mňa nájdú iné cesty e, tak, aby im vyhovali tieto usmernenia. Rada by som podporila pozorovanie pána Kaspera. Určite môžeme prijať množstvo krokov, zvýšiť povedomie u občanov. A to je veľmi dôležitý prvý krok, ale problém je e, naozaj principiálny. Mali by sme dezignovať e, kompetentné štáty. Dôležité dôležité e, členské krajiny, ak nechcú mať nezávislé systémy, budú musieť mať tieto úvahy. Teraz dám slovo komisii na 5 minút, ak by ste to mohli stihnúť, aby ste sa vyjadrili k čomukoľvek, čo podľa vás by si zaslúžilo riešenie. Ďakujem. Dobre popoludne. Vzhľadom na obmedzený čas asi nebudem môcť riešiť všetky e, problémy jeden po druhom. Avšak chcem poďakovať vám za túto rozpravu v mene komisie. Keď sa hovorí o sociálnom zabezpečení a je také prítomné vo všetkých médiách, treba dobre identifikovať prekážky, tak ako to teraz činíme, a zvyšovať povedomie o koordinácii so- k sociálnemu zabezpečeniu. Hovorili sme o prekážkach, ale ja budem trošku pozitívna, pretože pravidlá ku koordinácii sociálneho zabezpečenia vo väčšine prípadov e, funguje dobre. Ako tu už dnes je to koordinácia, nie harmonizácia, kvôli tomu, že je tu množstvo národných štátov, ktoré musia e, aplikovať sa v cezhraničných situáciách, je nevyhnutné, že sa e, občas vynoria prekážky a očividne kedykoľvek je tu poručenie európskeho práva e, a upozorne nás na to, tak prijímame kroky, aby sa to riešilo. Vstupujeme do dialógu s členskými krajinami, máme príležitosti na e, administratívnu problematiku. Tiež ďalšie služby komisie fungujú k otázkam sociálneho zabezpečenia Solvit, Európska smernica a tak ďalej kedykoľvek sú dôkazy o porušení práva, tak nás o tom informujú a diskutujeme to buď s administratívnym výborom alebo cez európske pilotné systémy. Často to vedie k postupom pre porušenie. Toto je e, zámer riešiť identifikované prekážky. Rada by som spomenula niektoré aktivity komisie, aby sa toto fungovanie zlepšilo. Teda otázka, ako to monitorujeme a neustále zlepšujeme. je to pravidlo s výnimkou benefitov a modernizované pravidlá. E, v roku 2010 postup sa zaviedol, aby umožnil uchádzačom podať len jednu žiadosť na lokálnej úrovni a tým pádom sa potom stáva e, vyšetrujúcou inštitúciou spolu s ďalšími členskými krajinami. Ďalej pracujeme na výpočtových projektoch, aby sme zaviedli elektronická ku koordináciu. Máme tu mnohé očakávania, že tento projekt zlepší presnosť a rýchlosť výmeny informácií medzi členskými krajinami. Tiež by som chcela vyzdvihnúť, že na požiadavku vzhľadom na návrh Európskeho parlamentu na pilotné projekty k sociálnemu zabezpečeniu. Je tu štúdia o realizovateľnosti k Európskemu portálu e, mobility k sociálnemu zabezpečeniu. E, ide tu o pokrok, ktorý umožní zavesenie servisných nástrojov, aby sa pomohlo mobilným nástrojom, eh, mobilným občanom. To sú nástroje, na ktorých pracujeme, aby sme zlepšili tú, túto komunikáciu a znížili prekážky. A dúfame tiež, že keď sa bude implementovať eh, smernica o voľnom pohybe občanov, budeme mať ďalší nástroj podporujúci o pracujúcich v Únii pri výkone v správnom výkone mobilných práv, právnu mobilitu. Tiež zbierame štatistické údaje o pravidlách sociálneho zabezpečenia v rôznych oblastiach a ich fungovanie. Máme tu sieť podporujúcu komisiu pri výbere týchto údajov a prístupe k ním. Tieto dáta sú prístupné na našej web stránke. Táto sieť sa volá štatistická sieť o voľnom pohybe a sociálnom zabezpečení. V neposlednej miere, pokiaľ ide o komentáre o, o zvyčajnom mieste pobytu, sú tu tri definície naozaj, ktoré koexistujú v smernici o pobyte a tu je vlastne definícia v článku 1 kde ide o vykonávacie opatrenia v článku 11. A ďalej sú tu národné definície. Avšak všetky z nich by mali e, slúžiť vlastným e, zámerom a cieľom zákonodárstva. Mali by sme mať na pamäti, že hlavným zmyslom legislatívy je e, princíp, kde sa tento, táto otázka stála pobytu týka len neaktívnych osôb v rámci EÚ. Pokiaľ ide o možné poslednú oblasť, kde zamýšľame možnú revíziu, ktorá bola oznámená v pracovnom programe komisie, čo by sa malo zverejniť pred koncom tohto roka, takže rôzne kroky zlepšenia pravidla možná revízia týchto pravidel sa zamýšľa v podstate na zlepšenie aplikáciu koordinačných nariadení. Ďakujem. Ďakujeme komisii za tento vklad a teraz by som rada odovzdala slovo kolegyni Mecola, ktorá nám povie závery eh, k tomuto stretnutí. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem e, rečníkom a všetkým kolegom, ktorí prispeli tak, dobrým, tak dobre k tým prekážkam, ktoré majú pred, pred sebou európske občania na vnútornom trhu. Ako člen tohto parlamentu e, a, a e, výboru pre ochranu spotrebiteľov často máme E, tú e, prácu na e, vnútornom trhu, kde ide o problémy zainteresovaných. Tento výbor nám poskytuje rôzne perspektívy z mnohých krajín EÚ. Máme množstvo petícií, máme tu praktické problémy, to nás žiada o efektívnu implementáciu štyroch slobôd. Autori petícií e, nám ukazujú, čo treba urobiť, aby všetky e, slobody boli prístupné každému a verím, že dnešné diskusie a informácie, ktoré ste dostali, vrátane jednotlivých tém v, v štúdiách E, tiež v oddelení pre ústavnoprávne otázky a práva občanov, prispieje svojim dielom k práci každého výboru, ktorý je v tomto parlamente zodpovedný za výkon e, občianských práv. Vrátanie slobody pohybu a práva na prácu na vnútornom trhu. Ak by som mohla e, prejsť k špecifickým otázkam dnešných diskusí, pokiaľ ide sociálne práva uchádzačov a práva. Toto treba samozrejme, súhlasím, riešiť a musíme nájsť dohodu so všetkými politickými skupami, skupinami. Všetci sme boli svetkami sociálnych e, obmedzení z rôznych členských krajín. Netvrdím, že by sme sa tu mali obviňovať. E, čo treba urobiť je e, riešiť negatívne dopady u občanov, ktorí sa presunuli do ďalšej krajiny, pokiaľ ide o sociálne dávky to môže mať dopad na samotných pracovníkov a ich rodiny. Ako povedala pani Alberti, cieľom je zabezpečiť mobilitu a odstrániť diskriminatívne predpisy na základe e, národnosti a rôznych sociálnych e, systémov zabezpečenia aby sme mu dokázali posilniť e, spoločný trh a tu sme si vypočuli zaujímavú analýzu k prenosnosti soc, práv sociálneho zabezpečenia medzi členskými krajinami, tak ako e, tu bolo vysvetlené. Komisia navrhla návrh na revíziu e, smernice o vysielaní pracovníkov v roku 2014 vykonávacia smernica mala za cieľ zlepšiť pravidlá na lepší výkon a zlepšenie e, a vykonávanie týchto predpisov. Preto sa všetci tešíme na blížiace sa balíček komisie k mobilite pracovníkov. Tento ďalej určite bude riešiť podrobnejšie E, a praktickejšie tieto veci. Tána. Čo sa týka uznávania odborných kvalifikácií, e, tento, táto otázka stiažuje ich voľný pohyb po e, Európskej únii. Táto téma Eh, je zblízka sledovaná a vyžaduje si naozaj eh, veľkú pozornosť. EÚ má kompetenciu, ak ide o voľný pohyb občanov a vtedy, keď eh, je táto sloboda porušená pri uzatváraní zmluv. Vo výbore nás prebehlo viacero diskusí na túto tému Um, treba sa nám viacej za, e, zaoberať e, stiažnostiami ľudí, e, občanov v tejto občasti, oblasti a takisto do toho zainteresovať aj komisiu a radu. Stratégia komisie na podporu vnútorného trhu by mala viesť k rastu hospodárstva v čase kedy um, hospodárstva mnohých uh, krajín uh, majú problémy a treba urobiť viacej na riešenie nezamestnanosti najmä mladých a takisto nedostatočných, uh, problémy nedostatočných investícií. Uh, digitálna zložka jednotného trhu by mohla uh, v tejto otázke zohrať podstatnú úlohu potrebujeme mať stratégiu pre jednotný trh, ktorá by bola modernejšia, inovatívnejšia. Interný trh by e, mal podporovať občanov a startupy. Naši občania potrebujú e, stabilné pracovné miesta, e, primerné ceny a ubezpečenie, že produkty, ktoré konzumujú a služby, ktoré dostávajú, sú bezpečné. Naši občania potrebujú vedieť, že vnútorný trh naozaj funguje a že je dobre chránený. V súvislosti s e, vnútorným trhom musíme zabezpečiť e, ochranu autorských práv i práv e, samostatne zárobkovo činných, ktorí používajú platformy online. Tam by sme mali ochraňovať autorské práva, pretože to je jediný, jediný spôsob, ako ochrániť záujmy tvorcov, spotrebiteľov i držiteľov týchto práv. Na jednotnom trhu ako spolu zákonodarca Európsky parlament by sa mal zasadiť za minimalizáciu na bremien na, to, na ochranu eh, cezhraničný eh, e-obchod rôznych oblastiach, ale treba urobiť ešte oveľa viac. Uvidla by som geoblokáciu a takisto um, služby súvisiace s uh, elektronickým obsahom. Tu je to veľmi závažné. Um, mnohí z vás máte, máme uh, svoje špeciálne kontá na internete a môžeme ako spotrebitelia sledovať, e, ako sa vyvíja ich stav. Podľa občanov sú tieto otázky dôležité. Potrebujeme vás, e, ich zástupcov v Európskom parlamente, aby ste sa zastali ich e, konkrétnych obáv či záujmov a tie majú vplyv na nás všetkých. A napokon v súčasnosti hovoríme o e, zavedení, implementácii zmluvy o obchode. Teda e, tu sa riešia otázky a e, pre občanov, ktorí majú zhoršený či slabý, či zrak, alebo sú zrakovo, zrakovo odkázaní na znakové písmo. Chcela by som pri tejto príležitosti pripomenúť záväzok tohto výboru, aby e, sa snažili podporiť e, oba, otázky e, predkladateľov petícií rôznym, všetkými rôznymi spôsobmi. A to je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Pán Vakrel, doktor Kasper, pán Vakrel, panelisti, prispívateľia z pléna, panelisti, komisia. Som si istá, že aj tí, ktorí po- pozerali toto zasadnutie na internete, môžu skonštatovať, že naša téma sa týka väčšiny občanov eh, v celej Európe. Týka sa študentov, dôchodcov, mobilných pracovníkov a ďalších a určite uvítajú, že problémy sa riešia. E, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.